poriadku bude odaslaná eh, destinátorom a bude publikovaná v eh, textoch prijatých eh, súčas, na súčasnom, teda dnešnom zasadnutí, kde budú aj mena všetkých signatárov tejto zápisnice. Nasledujúce zasadnutie bude sa venovať záverom rady zo 17. júna 2010. Takže teraz chcem tu privítať predsedu Európskej rady a takisto chcem prijať, privítať tu takisto aj predsedu Európskej komisie. Veľmi pekne vám ďakujeme za vašu prítomnosť, za to, že ste, eh, ste tu prišli. Hneď začneme diskusiu, ale najprv si vypočujeme mm, predsedu eh, rady Hermana Fan ten Rompuja. Mr. Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážený pán predseda Európskej komisie, kolegyne, kolegovia. Toto bolo prvé zasadanie Európskej rady, odkedy som sa ja stal jej predsedom, kde vlastne nedominovali otázky, bolo nevyhnutné veľmi rýchlo konať. Bolo také viac bežné zasadanie, kde sme prijali dôležité rozhodnutia, a predovšetkým išlo o riešenie aktuálnej hospodárskej situácie. Zaoberali sme sa tým, čo bude po kríze a ako zabezpečiť to, aby sme zlepšili hospodársky výkon Európy. My sme preukázali pevné politické rozhodnutie, keď sme sa snažili garantovať stabilitu euro, eura. Bol som veľmi rád, že som mohol e, povedať, že e, toto zasadanie sa snažilo potvrdiť našu hospodárskú silu, snažíme sa zabezpečiť aj zamestnanosť a rast do, do budúcnosti a toto sa týka aj stratégie do roku 2020. Operajúc sa o prácu komisie a sektorálnych rád sme potvrdili 5 hlavných cieľov, ktoré sú vám teraz známe a ktoré my považujeme za zásadné preto, aby sme posilnili hospodársky rast v Európe. Toto je veľmi dôležité, ak chceme zachovať európsky spôsob života v rámci starnúceho obyvateľstva a ak chceme, ak chceme zostať aj naďalej s akté, globálnym aktérom. Viem, že aj v tomto parlamente, ako aj inde, e, boli určité pochybnosti a otázky, či stratégia Európy do roku 2020 môže zabezpečiť lepšie výsledky ako predchádzajúca Lisabonská stratégia, ktorá sa považovala za nedostatočná. Ja pevne verím, že to tak môže byť. My sme sa zámerne rozhodli zamerať na menší počet cieľov, radšej ako na množstvo cieľov, ktoré sa potom eh, jednoducho keby rozplnili v rámci Lisabonskej stratégie. Toto sú zásadné ciele a týkajú sa sociálnych, eh, environmentálnych a ďalších dimenzií E, ktoré sú veľmi dôležité pre vašu inštitúciu. My budeme e, sa zameriavať na tieto ciele v rámci našej práce aj pri každoročnom hodnotení. E, ciele budú rozdelené na jednotlivé štáty a nebudú to iba agregované cieľ na celú Európu. Budeme tam mať realistické ciele a kroky, podľa ktorých budeme merať jednotlivé výkony. Okrem toho je dôležité vlastne sledovať tento proces a zapojiť do toho členské štáty, aby oni si nemysleli, že toto je niečo, čo sa iba prijíma v Bruseli, čo potom budú e, ignorovať, ale aby to považovali za pevnú súčasť ich vlastnej hospodárskej stratégie. Ja sa spolieham na Európsky parlament, že bude aj naďalej vyjať tlak na implementovanie stratégie EÚ do roku 2020. Toto musí byť dôležitou súčasťou toho, ako budeme vlastne posudzovať stav našej únie. Ja som bol veľmi rád, že vy, pán predseda, keď ste, pre, sa, sa, keď ste prehovorili k hlavám štátu a vlád na rade, e, ste spomínali, že bude dôležitá podpora parlamentu v rámci stratégie do roku 2020. Toto bolo skutočne e, dôležité. Zároveň viem, že v tomto parlamente, ako aj inde, sú určité hlasy, ktoré vyslovili určité pochybnosti, ktoré sa použili na implementáciu stratégie. Je to tak, ako niektorí povedali, že je to príliš až príliš eh, taká metodológia, ktorá, ktoré má medziladný charakter? Ja by som chcel povedať, že na to, aby sme zlepšili hospodárskú výkonnosť v Európe, musíme využiť množstvo nástrojov a z niektoré, niektoré z nich si vyžadujú európske kompetencie a iné si vyžadujú národné kompetencie. Na európskej úrovni môžeme, a aj to spravíme, môžeme prijímať spoločnú legislatívu pre nás vnútorný trh, čo sa bude týkať regulácie finančných e, služieb, čo sa bude týkať hospodárskej súťaže, obchodu, ochranu spotrebiteľov, ako aj v ďalších oblastiach. Ďalej môžeme využiť rozpočet EÚ, špecificky aj e, štruktúralne fondy a výskumné programy. A tuto bude veľmi zásadná úloha komisie. Potom sú tu kľúčové aspekty našej, našej hospodárskej výkonnosti, tie budú ale zotrovať aj naďalej v národných kompetenciách. Tu pôjde pre všetko vzdelávanie. Ak chceme byť úspešní, musíme mobilizovať skutočne všetky úrovne riadenia a musíme snažiť dosahovať spoločné ciele. V zmysle zmluvy, a tu sa zameriavam na článok 121, kde je uvedené, že Členské štáty by si mali zachovať svoje, svoju hospodárskú politiku ako súčasť spoločnej snahy, mali by ju koordinovať v rámci rady. Táto koordinácia sa musí opierať o závery Európskej rady a zahrania skutočne všetky inštitúcie, to znamená, že sa to týka tak komisie, ako aj parlamentu. V súčasnosti rozšírujeme rozsah tejto koordinácie, tak ako rozšírujeme to, čo by sme mali robiť prostredníctvom európskej legislatívy, čo sa napríklad týka regulácie bank. Koordinácia národných politík, ako aj spoločných krokov na úrovni EÚ, to je to, čo potrebujeme. Úlohou Európskej rady je spájať lídrov národných vlád, ako aj predsedu komisie a takto sa musia rozhodnúť usmernenia a politické smerovanie obidvoch týchto elementov. Tí ktorí by chceli, aby komisia a členské štáty konali proti sebe, tak e, tí nerobia, nekonajú v prospech Európskej únie. Chcel by som dodať, že je, mm, je príliš jednodušené, keď sa povie, že Európska rada je jednoducho e, niečo, čo je iba medzivládne. Teraz je to Európska inštitúcia, e, je tu určitý rámec, je tu vyvážená architektúra únie ako celku. Toto je popísané v zmluvách zahrňa napríklad aj predsedu komisie. Teraz má svojho predsedu, má tu osobu, ktorá má konať prospech únie, ako aj celá inštitúcia, a nie je to iba jednoducho predlžená ruka národných vlád. V každom prípade by sme mali, preuká- mali sme poukázať, že šéfovia vlád by nemohli naplniť mm, spoločné ciele, ak by si neboli vedomi toho, že e, je v našom spoločnom záujme, aby sme mali fungujúcu úniu. Keď sa vrátim k zásade minulý týždeň, Európska rada prijala rozhodnutie, ktoré môjho názoru je rovnako dôležité e, ako stratégia do roku 2020. To bolo rozhodnutie vytvoriť určitý hodnotiaci systém a systém dohľadu, aby sme lepšie posudzovali, e, ako postupuje vývoj, aká je nerovnováha, aby sme zistili, kde sú neudržateľné trendy už včas. Takéto, takáto nerovnováha Eh, na, na tieto sme sa nezameriavali v minulosti, šťastie preto, lebo sa nepodarilo ich identifikovať v rámci dohody ako jedno z maastrických kritérií, aj keď si musíme uvedomiť, že sú veľmi dôležité. A tak súčasná situácia poukáže na to, že Ehm, máme tu určitú nerovnováhu. Euro sa stalo ehm, obeťou svojho vlastného úspechu. Zabudli sme, že spoločná mena si vyžaduje konvergenciu a reformy. Čo sa týka finančného sektora, naša priorita je mať e, pevný a zdravý bankový systém. Vyzývame Európsky parlament a ECOFIN aby rýchle prijali legislatívny návrh o finančnom dohľade, aby sa zabezpečil e, európsky, systemický, aby sa za, zabezpečila Európska riziková rada a tri dozorné orgány môžu začať pracovať začiatkom budúceho roka. Váš príspevok je zásadný a vaša zodpovednosť je veľká v tejto záležitosti. Dohodli sme sa, že e, stresové testy bank budú zverejnené najneskôr v druhej polovici júla Požiadali sme komisiu, aby eh, rýchlo vypracovala náhory, nárohy, náprehy o Credit Default Swaps. Eh, Európska rada eh, by mala zaviesť systém daní a finančných inštitúcií a dohodli sme sa preskúmať a rozvinúť s partnermi G20 možnosť zavedenia globálneho finančného transakčného systému daní. Dohodli sme sa na spoločnom stanovisku na celom rade ďalších bodov, e, ktoré budú e, predmetom diskusie na samite G20 v Toronte, kde pán Barroso a ja budeme mať e, tú čest, že budeme zastupovať Úniu. Takisto potvrdzujeme E, pozíciu dosahovania miléniových rozvojových cieľov e, naše e, rozvojové pomocné ciele do roku 2015 napriek ekonomickej kríze a takisto našu ochotu napredovať, čo sa týka klimatických zmien. Takisto sa začnú prístupové rokovania s Islandom a vítame Estónsko, ktoré sa mm, pridá do eurozóny. Prijali sme vyhlásenie o Iráne, ktoré zdôrazňuje naše obavy o e, jadrovom programe a požiadali sme e, Radu pre zahraničné záležitosti, aby budúce zasadnutí prijala opatrenia na implementáciu e, Bezpečnostnej rady OSN a príslušných sankcií a Európska únia môže mať spoločné stanovisko v takejto citlivej otázke e, v dnešnej svetovej politike. Druhá časť zasadnutie sa zameriavala na otázku e, ekonomického vládnutia a lepšiu koordináciu ekonomickej politiky. Ja som e, hovoril o práci, ktorú vykonala Task Force, ktorej som predsedal už sa objavuje vysoká miera konvergencie a chcem ukončiť prácu tejto task force do oktobra najneskôr. Stretnem sa s vašou delegáciou pred a po letnej prestávke, aby som zabezpečil, príspevok, že príspevok parlamentu bude v plnej miere integrovaný do našej práce. Európska rada uvítala moju pokrokovú správu a dohodlo sa na, prvej eh, sade, na prvom súbore orientácií. Um, takže sú tu striktnejšie dozory, e, čo sa týka rozpočtu a konkurencieschopnosti. Je tu dohoda, že musíme posilniť e, preventívnu a e, aj korektívnu časť paktu rastu a stability. Systém sankcií v pakte musí byť zrevidovaný, aby sme mali koherentný a pokrokový systém. Bola tu dohoda o európskej Európskej o návrhu Európskej komisie o Európskom semestri, pričom členské štáty budú prezentovať programy stability a konvergencie už e, na jar každého roku a tým sa umožní e, spoločná revízia e, trendov, ktoré postihujú národné rozpočty pre budúce roky, samozrejme berú do úvahy národné rozpočtové postupy. Mal by som zdôrazniť, že sa nikdy nenavrhlo, aby ministri financí predložili svoj národný rozpočet pre schválenie komisii ešte predtým, než ho predložia svojim, svojim národným parlamentom. E, nik by netoleroval takéto porušenie parlamentných kompetencií. Práca Task Force nie je ukončená. Ďalšie návrhy od komisie, samozrejme, e, z Centrálnej banky, z vášho parlamentu a z členských štátov, od ktorých e, sme dostali takmer desiatku písomných príspevkov, sú stále predmetom diskusie. Niektoré návrhy e, si budú vyžadovať zmenu zmluvy, ale e, toto je zdlhavý a ťažkopádny postup, čiže prioritu budú mať tie návrhy, ktoré môžu byť zrealizované rýchlejšie a ľahšie. Zdá sa, že e, vzniká konsenzus, že nepotrebujeme teraz vytvárať nové inštitúcie pre naše ekonomické vládnutie, ale môžeme lepšie využiť tie, ktoré sme už vytvorili. E, špecifické rozhodnutia budú niekedy nevyhnutné na úrovni e, krajín eurozóny a ja zvolám summit eurozóny a bude to na úrovni celej, úro, celej únie E, kde sa bude rozhodovať o ekonomických aspektoch, e, či sme v eurozóne alebo nie, sme ekonomicky e, prepojení a zdieľame vlastníctvo najväčšieho svetového trhu. To je úroveň, kde sa musia príjmať európske rozhodnutia o inštitučných štruktúrach a postupoch našej únie. V tomto kontexte v súlade so zmluvou Európska rada má v úmysle plniť svoju úlohu nastavovania politických cieľov a priorít pre Úniu vrátane ekonomických stratégií a vládnutia. Vážení kolegovia, ekonomické výzvy, ktorým čelí Európa, e, sú naďalej e, výrazné. E, blížili sme sa a, a, a ešte sme nedosiahli bezpečnosť Poskytli sme fiškálny stimulus e, e, v rámci recesie, ale e, nesmieme sa dostať do situácie, kedy fiškálne deficity a akumulované dlhy zostanú neudržateľné a stanú sa hrozbou našho ekonomického, našej ekonomickej obnovy. Opatrenia, ktoré príjmu členské štáty, znížia deficity a musia stimulovať e, spotrebu ako aj investície. Na druhej strane e, zlyhanie pri zlepšení e, deficitov by viedlo k stratám vieryhodnosti a dôvery s trvácnými ekonomickými následkami. Namiesto absolútnej úrovne Ide o nasmerovanie a trvalú udržateľnosť, e, ktoré sú dôležité. Musíme, e, ak e, zotrváme, tak Európska únia by, Európska, Európa to zvládne. Ja pozvažujem toto zasadnutie Európskej rady za ďalší dôležitý krok v boji proti kríze, ktorá začala ako finančná kríza a stala sa hospodárskou, rozpočtovou a takmer aj menovou krízou. Zobrali sme si ponaučenia zo všetkého tohoto a e, upravujeme kurz krok po kroku. A ja som presvedčený, že uspejeme. Ďakujem. Ďakujem, pani prevodničonce Rady Európejskej. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán predseda. V mene komisie sa teraz vyjadrí predseda komisie José Manuel Barroso. Vážený predseda rady, predseda parlamentu, vážení poslanci, vážení kolegovia. E, pred týždňom sme sa stretli v Štrásburu a pripravovali sme sa na summit v Toronte. E, povedal som, že e, súčasné ekonomické problémy na tieto problémy je odpoveď rast. Tento rast musí byť trvalo udržateľný a inkluzívny musí stavať na fiskálnej konsolidácii a štruktúrálnych reformách. Aby sa toto podarilo, musíme napredovať e, vo viacerých, na viacerých frontoch naraz. Konkrétne príjmaním Európskej stratégie 2020 tým, že e, uzavrieme prácu e, na trhoch. Takisto treba posilniť ekonomickú vládu v Európe. A na záver stretnutie G20 bude mať jasnú a silnú e, pozíciu Európskej únie. Presne toto mm, bola cesta, ktorú zvolila Európska rada minulý týždeň a stalo sa to prevažne na základe návrhov, ktoré predložila komisia. Táto Európska rada dosiahla e, mimoriadne e, výrazné závery, keď sme prijali rozhodnutia o strategickej orientácii, ktorá poukázala na budúcnosť. Výsledok eh, minulej Európskej rady zašiel nad rámec eh, dodania európskych prístupov. Eh, poskytla sa skutočná európska perspektíva v troch oblastiach. Predovšetkým ekonomická vládnutie, finančný dohľad a takisto všetko, čo má dočinenia s našou budúcou európskou stratégiou Európa 2020 Najprv governance. Eh, eh, je jasné, čo je potrebné. Vieme, že komisia eh, vytýčila návrhy a 20. mája a európsky semester, ktorý má priniesť fiskálne, fiskálne politiky. Potom je potrebné efektívne riešiť zadlženie, ďalej je potrebné aj používať systém cukru a byča a neustále vykonávať korekcie. Ďalej, národné rozpočtové rámce musia byť správne nakonfigurované, aby sa e, splňali záväzky vyplývajúce zo zmluvy a potom je potrebné riešiť makroekonomickú nerovnováhu na vnútornom trhu aj prostredníctvom dohľadu, tak aby sme pokryli tie kľúčové problémy všetky a nielen sa zaoberali rozpočtom. E, teraz e, tu máme európsky konsenzus, že toto je tá správna cesta. Ďalší krok je pracovná skupina Task Force, ktorej predseda, e, predseda Európskej rady, aby e, sa rozpracoval tento konsensus do konkrétnych krokov. Komisia budúci týždeň predloží niektoré predstavy o tom, aké konkrétne kroky sa príjmu a už pracujeme na podrobných návrhoch, ktoré budú predložené do konca septembra. Ja si myslím, že čas je dôležitý faktor. E, druhá kľúčová oblasť, e, kde sme sa dohodli, sú finančné služby. Všetci vieme, že e, veci neboli správne nastavené. Potrebujeme regulačný rámec, aby sme mali zodpovedné finančné služby, aby sme opäť nastolili dôveru a aby sme odolávali budúcim tlakom. Samozrejme, ako som už povedal, minulý týždeň na Európskej rade eh, eh, na tomto sa dohodli šéfovia vlád a apelujem na vás, aby všetky tieto návrhy o finančnom dohľade boli prijaté ešte pred eh, letnou dovolenkou, pred letnou prestávkou, aby sme mohli toto už aplikovať budúci rok. To isté platí aj pre správcov alternatívnych fondov, pre požiadavky na kapitálovú primeranosť. Som rád, že Európska rada prevzala tieto naše ciele z nášho oznámenia. To znamená, že tie návrhy tej druhej fáze finančných služieb budú odsúhlasené v roku 2011 a tie ďalšie návrhy budú vychádzať z práce komisie E, ktorá prebehne na jeseň a my dúfame, e, že e, sa táto iniciatíva stretne s podporou. Takisto som presvedčený, že je dôležité, že Európska rada sa dohodla na návrhoch o bankách, tým, že sa zverejnili výsledky na základe banky od banky, je dôležité pre zabezpečenie dôvery a my e, vieme presne, aké problémy ešte existujú a vieme presne, akým spôsobom ich treba riešiť. Ako som už povedal na Európskej rade, komisia bude pripravená urobiť e, e, všetko, čo bude potrebné v prípade, že budú potrebné intervencie. Ďalší dôležitý aspekt našich akcií a možno jeden z najdôležitejších záverov tejto Európskej rady bola Európa 2020 toto prijala Európska rada ako Európsku stratégiu pre ekonomický rast z dlhodobého hľadiska, e, z trvalo udržateľného a inkluzívneho hľadiska. Sme to navrhli pred niekoľkými mesiacmi a bol tu daný trvalo udržateľný input. E, e, boli sme schopní dohodnúť sa na piatich hlavných cieľoch vrátane vzdelávania a boja proti chudobe E, pretože ako viete, toto nebolo evidentné na začiatku, že členské štáty by sa mali dohodnúť aj na zdieľaní svojich akcií z hľadiska toho, čo sú najmä národné kompetencie, ale môžeme to urobiť koordinovaným spôsobom na európskej úrovni. Na základe toho 27 vlád e, dosiahlo e, ďaleko siahle ciele. Malo by sa zohľadniť, že E, vedenie Európskeho štátu je vedenie jednej časti Európskej únie a že nesmie dosť k rozporom medzi týmito dvoma dôležitými úlohami e, vodcovstva. Silný e, politický dopad tohto parlamentu bol mimoriadne nápomocný pri dosahovaní týchto politických výsledkov a chcem sa vám ešte raz poďakovať. A takisto sa chcem poďakovať predsedovi parlamentu, pretože v prvej časti práce Európskej rady upresnil, aké dôležité je dosiahnuť dohodu v týchto záležitostiach. Dovolte mi poďakovať sa parlamentu za výrazný input, ktorý poskytujete do stratégie a ktorý bude naďalej pokračovať aj v budúcnosti, pretože ako viete, tá práca ešte dávno nie je dokončená. Musíme definovať eh, najkritickejšie body, čo sa týka implementácie eh, tejto stratégie. Teraz čelíme práci e, spúšťania tejto stratégie. Zapájame e, všetky časti spoločnosti a všetky časti ekonomiky. Preto som e, už od začiatku vítal myšlienku e, e, vlastníctva stratégie e, našich členských štátov. Nemalo by sa to vnímať len ako stratégia z Bruselu alebo zo Štrasburgu. Je dôležité, aby sa to vnímalo ako stratégia, ktorá mobilizuje našu spoločnosť Komisia eh, predloží eh, hlavné iniciatívy, eh, ktoré umožnia spoluprácu s členskými štátmi pre národné reformné programy. Úspech stratégie sa takisto bude opierať o prácu tohto parlamentu s občianskou spoločnosťou, s národnými parlamentmi, ale takisto chcem povedať aj so sociálnymi partnermi, so spoločnosťou. Toto bude skutočné úsilie pre budúce mesiace a roky. E, tento ekonomický prístup nám poskytuje silnú platformu pre e, G20, e, jasné a zjednotené stanovisko, ktoré môže poskytnúť také vedenie, ktoré sme poskytovali G20 od roku 2008 v spoločnom liste, ktorý podpísal pán Van Rompuy a ja sme oznámili kolegom G20, aké sú priority a programy Európskej únie na tomto zasadnutí. Poprvýkrát Európska únia e, vypracovala stanovisko týkajúce sa toho, aké sú naše priority pre globálne akcie a myslím, že toto by, sme, by malo byť vítané. Máme jasný harmonogram do budúcnosti, to sú výzvy, ktoré, na ktoré musíme pristúpiť. Niektoré z tých záležitostí sú sporné a niektorí kolegovia z G20 na európskej úrovni sme dosiahli konsenzus e, k týmto záležitostiam. E, úspech e, minulej rady poukazuje na to, ako Európska únia je efektívna, keď sa koncentruje na priority. Keď čelíme novým výzvam, tak by sme sa mali vyhnúť vytváraniu nových mechanizmov, nových štruktúr, takým inštitucionálnym debatám, ktoré nikdy neskončia. Mali by sme, mali, mali by sme mať e, vieru v tie inštitúcie, ktoré máme, podporiť ich a Vážení členovia, než e, prejdem k záveru, dovolte mi poblahoželať parlamentu, rade a vysokému e, zástupcovi za externý, eh, za externú akčnú službu. Eh, služba je súčasťou komunitárneho systému a nasleduje návrh, ktorý predložila Cathy Ashton po dohode s komisiou. A práca eh, spolu s inštitúciami, s tými istými pravidlami zodpovednosti ako každá iná časť európskej služby a európskych služieb. Takisto chcem povedať, že komisia pracovala s týmto domom a s ďalšími inštitúciami, aby zabezpečila, že európsky akčné služby budú fungovať eh, čo najrýchlejšie. Toto bol jeden z najdôležitejších inovačných krokov Lisabonskej zmluvy, eh, z ktorého musíme urobiť realitu. Európsky parlament môže počítať s komisiou, že bude hájiť komunitárne záležitosti, ako najlepšie dospieť eh, k výsledkom. Ja si myslím, že Európska rada bola naozaj veľmi dôležitým pokrokom pre náš európsky projekt. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne hovorí pán predseda za e, tento príspevok. Teraz sa budú vyjadrovať rečníci v rámci politických frakcií, v rámci EPP. To bude pani Wortmann Kolt, ktorej dávam slovo. E, ďakujem pekne, pán predseda. EPP, e naša politická frakcia naozaj víta, že rada prijala vynikajúce a dôležité opatrenia pre zlepšenie hospodárskej správy Európy, tak, takisto e, že ste prijali spoločné uznesenie e, a budete obrazovať aj na e, G20, pretože Európska únia sa musí dostať z tejto situácie a posilniť euro. Rozpočtový deficit musí byť znížený, aby sme získali zase dôveru tak našich občanov, ako aj finančných inštitúcií. Európsky parlament chce podporiť posilnenie preventívnej preventívneho preventívnej časti paktu stability a rastu je potrebné si stanoviť sankcie a potom e, task force musí e, sa zamyslieť nad praktickými opatreniami, pretože ináč sa nedostaneme z krízy. Podľa nás je potrebné, aby to bola spoločná európska štruktúra e, tejto hospodárskej správy. To znamená, že štruktúra, ktorá by mala naozaj silnú úlohu a silnú pozíciu nezávislú od ostatných členských štátov. Pán Barroso, vy ste predložili konkrétne opatrenia a navrhy v tomto zmysle. Minulý týždeň ste žiadali, aby Európska komisia naštartovala novú ekonomiku pre Európe. Vy ste dokonca uh, malý aplaus na základe e, tohto e, návrhu. Toto je v súlade aj s vašim iniciačným e, právom a s vašimi ambíciami. V nových členských štátoch však vidíme, že to, čo chceme dosiahnuť práve cez napríklad hospodárskú súťaž, stredné malé podniky musia mať vhodnejšie podmienky. To, to, na to je potrebné prijať opatrenia, ale najdôležitejšie je zistiť, ako môžeme zistiť, aké sú výkonní eh, eh, jednotlivých členských štátov. Takže je to vo vašej zodpovednosti, aby ste lepšie spolupracovali medzi vami v rámci Task Force. Pretože ak sa vám nepodarí zabezpečiť konkrétne formy spolupráce, tak vy sa eh, možno nájdete v takej lisabonskej kategórie BIS, aj keď tá súčasná nemala teda žiaden úspech z tohto, potom nebudú mať ani profit. Občania ani inštitúcie. Pán predseda, vy ste žiadali Európsky parlament, aby rýchlo prijal balíček eh, bankového dohľadu. Ale to nie je eh, problém, nie je v tomto problém je na rade, pretože rada nie je momentálne pripravená na to, aby pretransponovala eh, správu Darozier. Je tu veľmi malý pokrok, ktorý sa podarilo e, zrealizovať počas španielského predsedníctva. Práve vy, pán predseda, vy ste mali vyzvať vašich kolegov na rade, aby dosiahli kompromis. Toto je to zásadné, ak chcete dosiahnuť ten cieľ, ktorý ste si stanovili k 1. januáru. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda za vystúpenie. A teraz e, vem, pani Marita Uliskok v rámci socialistickej frakcie. Ďakujem pekne, pán predseda. 14 tisíc barelov denne. Toľko uniká denne do, Golfsk- do Mexického zálivu. Teraz sa táto ropná škvrna blíži k pobrežiu e, eh, USA a musíme si uvedomiť, že v Európe, pre všetkým na severe Európy, e, sa nachádzajú ľudia, ktorí si robia obavy a síce, že čo sa stane s touto ropnou škvrnou, ktorá nedostane aj k nášmu kontinentu. Vieme, že pobrežie je veľmi zraniteľné a musíme si povedať, že v dnešnom svete nikto nežije osamotene alebo niekde izolovanie. Všetko so sebou súvisí. Práve preto je dôležité, aby sme nestratili prehľad o otázkach, ktoré sa týkajú napríklad obnoviteľných zdrojov energií, aby sme prešli na iný typ spoločnosti. To je to, o čom tu častokrát hovoríme, o čom hovoria častokrát jasné väčšiny, keď máme príjmať uznesenia. Ale musím povedať, že stále sa koná príliš málo. Nesmieme zabudnúť, že sa musíme na toto zameriavať aj napriek, napriek hospodárskej kríze. Nepodarí sa nám vyriešiť e, hospodárskú krízu, ak zároveň nevyriešime otázky, ktoré sa týkajú našej zraniteľnosti, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia. Zraniteľnosť je veľmi jasná, čo sa týka fungovania finančných trhov. Tí, ktorí určujú tí, ktorí reagujú. Takto to bolo 10 ročí, takto to bolo rozdelené. A mnohí aj túto v našich politických skupinách tu v parlamente si myslia, že to bolo v poriadku, že trh mal takú veľkú moc. Až teraz konečne prijímame rozhodnutia, ktoré znamenajú, že budeme mať reguláciu finančných trhov. Podľa mňa toto je kolesálne dôležité. Vidíme tu dôsledky, ktoré E, sa týka mnohých členských štátov, kde boli voľné, neregulované trhy a k čomu to všetkému viedlo. A aké veľké problémy tam vznikli. A opätovne zraniteľnosť, tá istá téma, ako to riešiť ešte dovtedy, kým sa nám podarí plne regulovať trhy. Sú to drakonické úspory verej, verejných financií v mnohých štátoch a toto znamená, že je tu ohrozenie hospodárskeho zotavenia zotavenia z tej e, hospodárskej krízy. To znamená, že kríza sa môže premeniť na dlhosiahlu recesiu. Podľa mňa toto je veľmi znepokojivé pre naše členské štáty. Keď e, sa kríza rieši takým spôsobom, že sa tu vytvárajú sociálne konflikty a okrem toho je tu riziko aj škôd a pritom sa snažíme predsa ekonomiku zachraňovať. Vybačoval som si, čo povedal pán Van Rompuy Mnohé z toho, čo bolo povedané, je veľmi dobré, ale toto je príliš veľa rečí o architektúre, príliš málo sa hovorí o ľuďoch. Sociálna Európa, to je predsa tiež e, súčasť e, boja v prospech životného prostredia, boja proti finančným trhom. Jednoducho mnohí ľudia trpia, je tu masová nezamestnanosť, čoraz viac ľudí stráca prácu a na toto sa musíme zamerať. Ďakujem pekne. Ďakujem pani za vystąpienie. Ďakujem pani kolegyňa za váš príspevok a teraz mene liberálov z frakcie ALDE, to bude pán predseda Ferhoštaj. E, Vážený pán predseda, dovolte, by som na úvod povedal, že je jasné, že členské štáty únie musia zohrávať zásadnú úlohu, dôležitú úlohu v rámci hospodárskej stratégie únie, čo sa týka, to sa týka eurozóny najbližších rokov rokoch. Ale najdôležitejšia otázka je iná. Najdôležitejšia otázka dnes je, kto to bude celé kontrolovať. A kto by mal potom prísť sankciami, ak niektoré členské štáty nebudú splňať podmienky. Toto je úplne zásadné. Bude kontrola v rukách členských štátov ako takých, v rukách rady, alebo člen, budú teda členské štáty postihovať sami seba? Alebo to bude nejaká e, nezávislá inštitúcia spoločenstva? To je kľúčová otázka v tejto fáze. A chcel by som vám povedať, že si nemyslím, že by niekto v tomto parlamente bol toho názoru, že členské štáty budú trestať sami seba. Prečo to nerobili v minulosti? Prečo by to mali robiť v budúcnosti, kolegyne, kolegovia? A dovolte, aby som spomenul pár príkladov. Jednoducho, máme tu Lisabonskú zmluvu, a celé to dopadlo tak, ako to je, lebo to nebola nezávislá inštitúcia, ktorá by kontrolovala členské štáty, ktorá by kontrolovala implementáciu Lisabonskej stratégie. To isté sa týka paktu rastu aj stability. Čo sa s ním stalo? Tam boli malé štáty, ktoré neplnili podmienky a jednoducho potom to dospelo ku gréckej tragédii. A potom tam boli aj veľké štáty, ktoré neplnili podmienky ako Nemecko a Francúzsko. A oni jednoducho súhlasili svoj času s tým paktom rastu a stability. Takže podľa mňa členské štáty asi nebudú schopné vykonávať túto úlohu, preto to musí byť nejaká nezávislá inštitúcia spoločenstva. Ja si to vedomí, máme tu dve uznesenia, ktoré e, boli prijaté takmer jednohlasne v tejto súvislosti. Bolo to pred niekoľkými dňami, asi pred dvomi dňami, keď predseda e- Európskej centrálnej banky, pán Triše, povedal presne tú istú vec. Bola to tá istá analýza a povedal to v Európskom parlamente. Európsky parlament, Európska komisia a predseda Európskej centrálnej banky. My všetci si myslíme, že Európska centrálna banka, Európska komisia, by to mohla byť e, pán Trišia navrhol aj inú inštitúciu, podľa mňa nepotrebujeme novú inštitúciu, ale podľa mňa sa to musí opierať o metódu spoločenstva a Európska únia musí naplňať túto úlohu. Členské štáty musia zhrávať svoju úlohu a síce musia implementovať túto stratégiu do svojej každodennej politiky, do každodennej stratégie, ktorú vypracujú vo svojich, vo svojich štátoch. To je práve to, čo potrebuje pán predseda, potrebuje mať pakt rastu a stability, potrebuje mať stratégiu EÚ e do roku 2020 a potrebuje mať aj novú stratégiu, ktorú by sme mali vypracovať v najbližších mesiacoch. Druhá téma, pán predseda, tá sa týka finančného dohľadu. Aký problém je v tejto oblasti? Problém to je, že európsky lídry idú na G20 a nemôžu ohlásiť, o, o, že bola zhoda o e, finančnom dohľade. A dôvod je veľmi jednoduchý. Ten dôvod súvisí s tým, že ministri financií Európskej únie, ECOFINu, prišli s tým, že návrhy komisie zopierajú správu e, Laroziera. No vidím, že signál nestačí vysielať odtiaľto, ale musíme e, ten, ten signál dať e, ministrom financií. Oni, oni musia pracovať na tom návrhu, aby to išlo smerom, ako to navrhla komisia. Máme tu e, správu La Rozier a tu to sa opiera o Európsky dohľadný orgán nad bankami, to je ten návrh a to, čo spravili ministri financí v rámci ECOFINu v decembri minulého roku, to bolo vlastne to, že trošku tam vykonali určitú koordináciu medzi národnými dohľadnými orgánmi. No ale vidíme, že toto nefungovalo predsa v minulosti, lebo tam nebol žiadny dohľadný orgán členského štátu, ktorý by informoval politikov o tom, že sú tam veľké hrozby. A teraz nám zase hovorí, že to dobrý systém, že stačí akorát zlepšiť mieru koordinácie. To, čo potrebujeme, je, aby rada aby tam, tam bol tlak z rady na členské štáty, aby im zatlačili sami na seba, tak by som to povedal, aby išli tým smerom, ako to, ako to navrhovala komisiár, ako, sa, ako, to, ako to vyplýva zo správy Dela Rozier. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. V mene e, zelených e, e, predsednička pani Rebeka Harms. Máte slovo. Pán predseda, dámy a páni, vážený pán predseda rady, chcela by som povedať, že som bola trochu zarazená, že ste tu zdôrazňovali, ak taký normálny bol summit z minulého týždňa. Ja si myslím, že to je pokračovanie nesprávnej metódy z minulého týždňa. E, nemali by sme si nahovárať, že sme dosiahli normalitu pri európskej spolupráci, keď e, summit sa obmedzí na 6 hodín, aby sa nesprávnym slovom alebo nesprávnou vetou nepripravil nespôsoboval eh, ďalší pokles eura. Eh, toto sa hovorilo na chodbách eh, rady a nemalo by byť vašou úlohou mm, sypať nám piesok do očí. Na toto vidíme dostatočne jasne. Dámy a páni, vážený kolega Ferhovštát už povedal, že to s európskou hospodárskou vládou nevyzerá dobre a je to rozpoznateľné na určitých bodoch. Toto chcem zdôrazniť. Finančná, eh, finančný dozor a správa Larozia bola spomenutá, pán eh, Barozo, pán Van Rompuy, eh, čo si o tom myslíte, že po jednom roku diskusie sme sa dohodli na dozore, ale rada jednoducho odmieta poskytnúť tomu dozoru možnosti prístupu, že toto má byť e, dané na úrovni členských štátov. To je absurdné, to je čosi, e, e, keď vám poskytujeme takúto podporu a keď očakávame od vás viac, mohli by sme pokračovať v diskusii o ustanoveniach, ktoré by chcel Európsky parlament dosiahnuť pre zákaz nebezpečných výrobkov, ktoré E, sú na finančnom trhu e, minimálne dočasné prerušenie tohto obchodu. Mohli by sme ďalej diskutovať o zaobchádzaní s hedžovými fondami a s daňovými oázami. Mohli by sme diskutovať o manažerských platoch a o, o, o nebezpečných bonusoch, ktoré sa vyplácajú vo všetkých oblastiach. Momentálne prebiehajú trialógia vo všetkých oblastiach e, dozoru finančného trhu blokuje rada alebo rada s komisiou spoločne. Pán Baroso, vy ste sa poďakovali nám, že sme vás ako parlament e, takto e, e, podporili. To pokladám za správne. Toto nasadenie parlamentu e, ale keď sa potom pozriem na to, čo sa deje e, s finančnými transakčnými daňami, e, ja by som rada verila, že e, sa to presadí v rámci G20. Ja by som tomu rada verila. Som zvedavá, ako sa vrátite z Toronta. Keď sa vrátite a nesplníte svoj slub, tak zabezpečte, aby váš zodpovedný komisár údajne jednotnú európsku pozíciu E, toto nám pán Juncker opakovane takto vysvetloval, aby váš e, zodpovedný komisár konečne e, poskytol riadny, riadne predloženie finančnej transakčnej dane. Ak to neurobíte, tak to bude o jeden summit naviac, ktorý ste použili len na to, Eh, že ste európsku bezpečnosť vodili za nos, čo sa týka tohto dobrého nástroja. Mm, nevyzerá to dobre so spoločnou politikou v tejto oblasti. Čo sa týka Európy 2020, eh, keď sa pozrieme na Grécko alebo na Španielsko, takáto spoločná stratégia, ktorá by mala poskytnúť orientáciu pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja a rastu, nuž, bolo by to dobré, ale čo máme teraz? podstate máme krajšie slova ako v Lisabonskej stratégii, ale pre tie krajšie slova trvalo udržateľný rozvoj, to už sa tu nedá počúvať. Mm, pre tieto pekné slova nám podobne ako v Lisabonskej stratégii chýbajú akékoľvek nástroje a v podstate aj financie. A e, čo som si ja ako členka zelených všimla mimoriadne, že naďalej e, e, neexistuje presvedčenie, že zdrojová efektívnosť, energetická efektívnosť, ambiciozná e, ochrana klímy môžu byť inovačnými motívmi a musia byť inovačnými motívmi. V Nemecku sa oslavuje e, obnova automobilového priemyslu, pretože Číňania e, e, E, nakupujú súčiastky e, v Nemecku a to na pozadí e, ropnej katastrofy. To vzhľadom na zlyhanie v Kankúne. Ja si myslím, že v Európe ešte nikto nepochopil, čo vlastne znamená vôbec trvalo udržateľný rozvoj. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, pani przewodnicząca. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. A teraz Timothy Kirkop za ECR. Uh, vážený pán predseda, Európska rada sa správne zamerala na reformu Európy. Toto naša skupina podporuje, ale najprv by som chcel povedať niečo o Iráne. Irán, vážený pán predseda, je jedna z najväčších mocností na, na Strednom východe, má veľkú históriu za sebou, boli tam talentovaní, inovatívni ľudia. A boli sme radi, keď sme mohli spolupracovať s Iránom a mohli sme riešiť niektoré globálne témy, ktoré sú veľmi aktuálne v tejto dobe. Ja som sa stretol prednedávnom s zástupcom Iránu, ktorí hovorili, že niektorí navrhli niektoré tieto témy, ale žiaľ, Irán je v rukách tých, ktorých málo a zaujíma to, čo chcú vlastne ich ľudia a nestarajú sa o to, čo si myslia ich susedia. Oni chcú realizovať ten nukleárny program, ktorý je veľmi znepokojujúci. Ak by chceli rozvíjať nukleárnu energiu transparentným spôsobom, nikto by nespochybňoval ich právo na to, ale keďže snažia sa toto vyvíjať tajne, sú tam isté obavy, e, že by sa snažili ohroziť nejaké štáty. Takže Európska únia sa snaží vyvíjať e, tlak na globálnej úrovni. A potom sú tu opatrenia, ako napríklad obchodné obmedzenia e, a obmedzenia bankových transakcií. Keď niekto spolupracuje, žiaľ sa musí toto konať, takto konať. Čo sa týka stratégie 2020, registrujeme plány komisie. E, samozrejme, niektoré návrhy sú dobré, nesúhlasíme so všetkými. Dôležité je to, aby sa tieto slova premenili do, na kroky a to bolo veľmi dôležité pre Európsku úniu vnútorný trh. a Sa má obnoviť obchod v rámci Európskej únie, ako aj ponad hranice. To je to, čo musíme podporovať a čo musíme uľahčiť odbúrať byrokratické bariéry, ktoré sa musia odstrániť podpora ehm, podnikov, to je to, čo musíme vykonať. Ťažká regulácia sa musí nahradiť inteligentnou reguláciou alebo jednoducho menšou reguláciou. Čo sa týka eurá a budúcnosť, hospodárskej budúcnosti Európskej únie je dôležité, aby sa e, redukovali rozpočtové deficity všetkých štátov. Čo sa týka Spojeného kráľovstva, tam teraz ideme cestou týchto zložitých, bolestivých krokov. Včera bol prezentovaný núdzový rozpočet, je to dramatická situácia, ako povedal náš minister financí, bolo to skutočne nevyhnutné. Jediný spôsob, ako znížiť e, deficit a zabezpečiť dlhodobo udržateľné úrokové sadzby, je ísť cestou úspor a generovať pracovné miesta. A rast a prosperitu môže zabezpečiť iba súkromný sektor. My rešpektujeme, že rada sa zamerala na určité praktické kroky, ako je možné podporiť euro. Samozrejme, naš, naša krajina nie je v systému eurozóny, sa nepripojíme, ale aj my chceme samozrejme úspešný. Naša politická skupina veľmi sleduje opatrenia, s ktorými prišli štáty eurozóny a sledujeme, ako je tu snaha presunúť kompetencie smerom Brusele. Brusele. V Bruseli toto nemôžeme podporovať, nemôže podporovať, aby štáty, ktoré nie sú v eurozóne, podporovali eurozóny lebo toto je malo byť v výlučnej zodpovednosti tých štátov, ktoré sú súčasťou eurozóny. Sú tu určité iniciatívy, ktoré musia rešpektovať e, zmluvné ustanovenia týkajúce sa našich štátov. Pán predseda, my žijeme skutočne v zložitej dobe a postavenie, e, e, to postavenie, ktoré teraz mala Európa a USA, sa zhoršuje. Sociálna ochrana, liberalizmus, toto, toto sú veci, ktoré sú teraz ohrozované, mali sme tu doteraz e, dravý e, kapitalizmus a my musíme zabezpečiť to, aby sme mohli naďalej rozvíjať e, slobodu v našom živote. Nesmieme zotrvať iba na tom, čo tu máme teraz a musíme skutočne začať konať. Ďakujem za vystąpienie. Ďakujem pekne za váš príspevok. A teraz kolega Bisky v mene QNGL. E Ďakujem pekne, pán predseda. Výsledky rokovania rady zo štvrtka minulého týždňa musia sa merať podľa globálnych európskych víziev. Musíme si povedať otázku, či dokážu riešiť situáciu, ktorá vznikla na finančných troch začiatku mája, alebo či budú viesť to, že pôjdeme správnym smerom, čo znamenajú pre našich občanov, čo budú znamenať pre finančné trhy, aby sme napravili chyby systému. Rada jednohlasne hovorí, že tí, ktorí zapričinili krízu, teda banky, majú byť, sa majú podielať na tých nákladoch a ich činnosť musí byť e, silnejšie regulovaná. Toto skutočne môžem iba uvítať, akurát e, v to nejako nemôžem veriť. Lebo poprvé sa tu schválil banková daň na globálnej úrovni, pričom ani v európskej úrovni je vlastný súhlas a viac ako 20 štátov ju odmieta. Implementovanie tohoto cieľa, tohoto, tohoto uznesenia sa mi zdá byť e, nerealistické. Potom po druhé, zavedenie daní z finančných transakcií, to nie je jasná úloha, to sa má iba preveriť a ja skutočne pochybujem, že by aktéry na globálnych finančných trhoch boli takto upokojení, alebo či môžeme im zabrániť, aby ďalej špekulovali. Alebo G20. Či G20 príde tiež s príslušnými rozhodnutiami. A po tretie, ide tu o prísnejšie opatrenia voči deficitom v dobe hospodárskej a finančnej krízy. Podľa môjho názoru skôr môžu ohroziť e, rast, môžu znižovať spotrebu a, a žiaľ budú viesť tomu, že tí, ktorí sú sociálne slabší, si budú musieť ešte viac utiahnuť opasky. Tým pádom sa ešte zhorší tá, tá, tá ekonomická základňa štátov. To bude viesť ďalším úsporám, čo bude viesť k tomu, že tie stratégie, ktoré boli schválené EU 2020, um, toto môže tieto cieľe iba ohroziť. A po štvrté, potom tá možnosť, že by sa mohla posilniť príjmová základňa EÚ prostredníctvom dane z finančných transakcií, potom sú ďalšie témy ako eurobondy, ekologická daň, zvyšovanie daní pre tých, ktorí majú vysoké príjmy a veľký majetok. Toto sú veci, ktoré sa neriešia. To považujem za skutočne závažné. Potom je tu kríza, ktorá podkopáva demokratický zákon našej spoločnosti. Tam sú tu podmienky, ktoré uložila Európska únia štátom, ktoré sú v kríze, odbúranie sociálneho štátu, zvyšovanie dôchodkového veku, znižovanie platov, prepušťanie e, štátnych zamestnancov. Toto všetko vedie k tomu, že sociálne nožnice sa čoraz viac otvárajú a počet chudobných neustále rastie. Ďakujem pekne a teraz ďalší rečník. Mr. Van Rompuy, for your speech. I think it gave us a great Ďakujem. Uh takže e, veľa zlyha v Európskej únie. Summit, ktorý sa uskutočnil, upadá v Európe. hovorili ste, e, že kríza eura je preč, ekonomika e, takisto e, dostali sme sa na kraj priepasti a teraz hovoríte, že euro je možno obeťou E, svojho vlastného úspechu. Dúfam, že sa na tom ľudia pousmejú. Skutočne ste takí, e, e, e, proste, že snívate. Varovali vás už od začiatku. Niekoľko zemí už od začiatku bolo povedané, že nezapadne do eurozónu. Veľmi dobre viete, že pravidla sa neustále menili, ohýbali a pokračovali ste v projekte, e, speli ste do skazy, aj keď ste vedeli, že tie veci nebudú fungovať. A minulý týždeň som bol skutočne prekvapený, keď ste mne osobne potvrdil, že nemáte žiadny plán B, nemáte žiadny záložný plán, aby ste pomohol krajinám ako Španielsko, Portugalsko, Grécko, ktoré budú musieť opustiť túto menu. Avšak nie je tu žiadny plán, aby sa vrátili k svojej národnej mene. Ako tieto krajiny musia trpieť kvôli tomuto, európsku, kvôli tomuto európskemu snu? Aká vysoká viera nezamestnanosti musí byť v týchto krajinách? Čo je priateľné, aby sme podržali menu, ktorá jednoducho nefunguje? A ja sa pýtam, ako dlho e, s tým budú ešte Nemci súhlasiť a platiť tento účet. Je úžasné, že niekto e, v tejto miestnosti nehovorí, že to hovoríme preto, aby sme boli dobrými Európanmi, ale táto sála nemá nič spoločné s Európou, s európskou identitou. Skutočná sila Európy spočíva v jej rozličnosti jazykov, kultúr, štátov a ironicky sme to práve my, euroskeptici, e, ktorí sú dobrými Európanmi. Ďakujem pekne. A teraz e, v mene nezaradených pán Medlenar. Oh, dank u wel, voorzitter. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som chcel vyjadriť eh, moju spokojnosť eh, s našimi voľbami, eh, kde sme v našej krajine, kde sme získali od 14 poslaneckých mandátov proti predchádzajúcim deviatim. E, pretože my zamýšľame teda bojovať proti nezákonnému pristahovalectvu, e, zabezpečiť bezpečnejšiu krajinu a tak ďalej, a teda hlavne, aby vnútorný trh a Európa fungovala dobre. Avšak e, prevoz, prenos a aby prestal teda transfer peňazí z bohatých na chudobné krajiny. Ja preto si myslím, pán Barroso, pán Ferhofstadt, a pán Van Rompuy, že toto neslúži uh, ničomu, pretože vy máte veľmi pekné, silné slova, avšak už roky rokúce uh, eh, hovoríte o tom, že Grécko podvádzalo, aby vstúpilo do eurozóny. Uh, vy ste boli slepí pred týmito rizikami ďalšieho rozširovania, ešte stále zostávate slepým. Pozrite sa na zoznam krajín, ktorí žiadajú o vstup do EÚ, napríklad Albánsko, Kosovo, Turecko, a teraz e, napríklad hovoríme o Islande, čiže krajine, ktorá skrachovala, ktorá e, chce e, stále si ponechať svoje práva lovu na veľryby, ďalšie krajiny, ktoré v podstate podvádzali aj svoje vlastné banky. Vy ste, vidíte, že Grecko robilo to isté, pamätáte si na to a vy odmietate aby e, v niečo v, tomto, e, v tejto oblasti urobiť. Hovoríte Islandu, že nech sa páči, príďte, vstúpte ku nám a nadalej môžete podvádzať, vy ste úplne slepí pokiaľ ide o toto rozširovanie a vy povedete takisto aj európskeho občanov k ďalšiemu krachu. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. Ste pripravení zodpovedať otázky? Nech sa páči. Atenção ja som si s, veľkým, eh, s veľkou pozornosťou vypočul eh, to, čo povedali eh, europoslanci. Hovorili o tom, že parlament nie je ozajstným parlamentom, ale akýmsi pseudoparlamentom. A ja naozaj by som si želal vedieť, že čo vy vlastne robíte. Čo robíte preto, aby ste bránili svojich voličov, ktorí viac menej zaplatili vaše platy? Pán predseda, Áno, e, je to e, boj, vlastne e, chcem zabezpečiť boj proti takýmto ľuďom, aby si európsky občania vypočuli naozaj pravdu o tom, čo sa deje a my chceme ukončiť takéto zbytočné výdavky, pretože my sme vyhrali tieto voľby a my ešte budeme mať aj oveľa viacej kresiel aj v nasledujúcom mandáte. Ďakujem pekne a teraz odovzdám znova slovo predsedovi Európskej rady. Eh, pánovi Fan Rompuju. Drahí kolegovia, eh, drahí mm, poslanci, ja nemám nejaké vôbec problém s tým, aby som čelil k kritikám. Skôr mám problém eh, s takýmto všeobecným prístupom, hneď to vysvetlím. Keď som tu bol na začiatku marca alebo na konci februára, keď sme hovorili o výsledkoch prvej Európskej neformálnej rady, boli tu veľké pochybnosti, že sa nám podarí vytvoriť pre Grécko e, takýto plán finančnej podpory a že Grécko bude schopné naozaj prijať potrebné opatrenia na to, aby e, opravilo to, čo v minulosti nefungovalo. No, boli tu naozaj veľké pochybnosti. Niekoľko týždňov potom už e, sme začali s týmto plánom 110 miliard eur a Grécko sa posnažilo minimálne o 10 e, HDP, aby e, obmení, aby zmenilo teda tendenciu vo svojom rozpočte. A my sme tomu neverili v tejto tendencii. Keď sme to hovorili pred niekoľkými týždňami, že vytvoríme takýto záchranný možný plán 750 miliard eur z toho 500 miliard eh, pôjde z, eh, zo všeobecnosti z Európskej únie. Nikto nám neveril. A pritom sme tak spravili. Niektorí hovorili, ale eh, krajiny stredozemnej oblasti majú inú kultúru a nie sú schopní prijať takéto ozajstné reformné opatrenia. Bude to naozaj bude to končiť neúspechom. Avšak keď sa teraz pozriem na to, čo sa deje v tejto krajine, a za veľmi obťažných e, okolností, kde nikto sa tomu neteší, ale keď vidím to, čo a ako konajú, vidím, že tuto naozaj prišlo k veľkej zmene v kultúre. Keď e, si vypočujem kritiky e, ohľadom tohto ovzdušia musím, ovzdušia, musím povedať, že Európska únia má najambicioznejší plán a eh, napríklad pre tento náš plán Európa 2020 chceme mu poskytnúť eh, legálnu eh, bázu, legálnu základňu a každý nám to závidí. A keď si vypočujem túto kritiku, mám dojem, že sme nič neurobili. Avšak to mi trošku vadí. Nehovorím, že je potrebné mať okolo seba príliš veľa optimizmu, ale čo mi naozaj vadí, je to, že každá naša činnosť, každá naša aktivita je považovaná za niečo, čo je povrchné. Keď vidím výsledky za posledné mesiace, ja naozaj som šťastný z tých pozitívnych účinkov práve tejto našej činnosti, aktivity. Keď hovoríme o lepšom spravovaní, lepšom riadení, samozrejme, euro nám veľmi pomohlo aj počas hospodárskej krízy. Ja si neviem predstaviť ani jednu sekundu, aký by boli dopady k hospodárskej krízy, keby e, sme nemali naše ustanovenie túto, spoločné, túto spoločnú menu euro. Ja si to ani neviem predstaviť, ako by to vyzeralo, aká nestabilita, tak menová, ako aj finančná, by tu bola nastolená boli by sme znovu v hospodárskej kríze 30. rokov s devalváciou následnou a s týmito strašnými politiky beggar my never. Toto sme nezažili a tomuto sme nemuseli čeliť vďaka práve finančnej a menovej stabilite eura. Samozrejme, že máme tiež e, problémy, máme e, rozporné e, názory, rozdiely v rámci eurozóny, ale tomu musíme čeliť. Ja som tu nebol tých e, tri e, prvé desaťročia e, predchádzajúceho storočia bol som niekde inde, ale kto v rámci tohto fóra a vo všetkých inštitúciách, dokonca aj v ďalších oddeleniach, kto vypichol ten pokrok, ten problém bilancie verejných financií alebo hospodárskej súťaže. Teraz musíme opraviť aj naše kroky. To je naša spoločná zodpovednosť. A aby Európa sa stala stabilnou menou, na to je potrebné, aby hospodársky a politický vývoj bol konvergentnejší, aby sme ukončili práve tieto rozkoly, tieto rozdiely, pokiaľ ide o politiku, ako aj hospodárstvo. A to je tá práca, ktorá nás čaká, ktorú musíme teraz realizovať. Sankcie ja stále verím v to, že máme aj ďalšie iné prostriedky ako sankcie. Vlády nekonajú tak, že najprv teda uvalia sankcie, ale keby sme aj išli cestou sankcií, tak e, pôjdeme cestou task force, čiže cestou konkretizácie sankcie, ktoré by neboli len v tej korektívnej oblasti. Pre tých, ktorí sú nad 3% e, hranicou deficitu. Ale takisto aj preventívne opatrenia, ktoré sú pre, ktoré by boli platné pre tých, ktorí nedodržiavajú ich srednodobný plán a ktorých dlh je príliš vysoký a ktorí sa nevybrali tým správnym smerom a ktorí sa nesnažia zabezpečiť e, zlepšenie. A možno potom samozrejme tieto sankcie uvaliť v rámci zmluvy, sankcie, ktoré by boli ešte ďalej alebo väčšie ako tie, ktoré sú zakotvené v fakte tú stability a rastu. Môžeme to zakotviť v tej preventívnej oblasti a dokonca aj v korektívnej časti to posilníme. Nebudeme vymýšľať sankcie, ktoré nebudú mať právny základ v zmluvách. A zavedieme, drahí kolegovia, aj také nástroje prvýkrát, pretože zatiaľ to ešte nefunguje, ohľadom nerovnováhy bilanci verejných financií a tak ďalej a rozdielov v rámci konkurencia schopnosti. To je prvýkrát, kedy nad tým, na tom pracujeme. Nič sme v tejto oblasti doteraz nevykonali. Budeme inovovať tieto task force hlavne vďaka týmto myšlienkam a iniciatívam eh, pozície komis, eh, stanoviska komisie, ktoré na ktorá ho eh, vydá v nasledujúcich mesiacoch v tomto kľúčovom období. Uh, a naozaj e, ja by som nebol za tento euroskepticizmus, keď budeme mať výsledky, keď budeme mať program, keď budeme mať plán, kedy budeme mať dobré úmysly, tak nemôžeme ich podkopávať už dopredu. My sme zaznamenali pokrok v správe, v riadení všetkých inštitúcií, krok po kroku, postupne, ale podarí sa nám dosiahnuť tie naše ciele, ja som tým absolútne istý. Pokiaľ ide o finančný dohľad, samozrejme eh, hovoríme takisto aj o ňom na Rade EÚ. Hovoríme o nej eh, alebo o ňom takisto aj s ministrami financí iba tu, keď sme v Európskom parlamente, tiež môžeme eh, spomenúť túto tému. To nie je zakázané, nie je to ani v, v zlý úmysel e, s týmto začať. Musíme o tom hovoriť. A ja teda nebudem teraz e, karikaturovať e, tieto návrhy rady, ako keby to nemalo hm, ako keby to nemala význam. A ja nebudem toto takto zmietať zo stola, ja nebudem sa pripájať ku vám a takto zosmiešňovať tieto naše snahy. V tomto kľúčovom období, v tejto kľúčovej oblasti musíme sa snažiť pracovať spoločne, rada, a Európsky parlament preto, aby sme zabezpečili to, že 1. januára nová e, inštitúcia bude môcť začať svoju činnosť, e, pretože naozaj ju potrebujeme. A takisto aj vo finančnej oblasti. Tu tiež Európa e, je na čele tohto prúdu, pretože uvidíte na G20, ak sa všetci zúčastnení, všetky zúčastnené strany na G20 ktorý členom je vlastne aj e, sú súčasťou e, G20 a ja a predseda Baroso budeme naozaj e, predkladať tento návrh bankovej dane, bankového poplatku. My budeme predvoj, my budeme prví, ktorí niečo takéto predložia. Keď budeme hovoriť o takisto finančných transakciách, uvidíte, ako to bude privítané potleskom. Tu takisto budeme práve pioniermi alebo predvojom. Takisto v ekologickej oblasti, finančnej oblasti my prichádzame s odvážnymi iniciatívami a my ich budeme brániť takisto aj na svetovej úrovni. A v niektorých oblastiach, ako je napríklad bankový poplatok, povedali sme to aj na tomto fóre, že ak nedosiahneme e, e, dohodu na celosvetovej úrovni, budeme sa snažiť e, to zrealizovať na európskej úrovni. Aj niektoré už členské štáty prijali iniciatívy v tejto oblasti a som naozaj od, veľmi pyšný a spokojný s tým, že niektoré krajiny ako prvé už prijali túto iniciatívu eh, prijať túto daň bankových inštitúcií. Ja som si to vypočul, ale hovorím vám, že dobrý prístup je pozitívny prístup. Niektorí z vás nás vyzúvajú k tomu, aby sme boli ešte pozitívnejší a zároveň nás kritizujú. Ja absolútne s týmto nemám problém, ale chcel by som v každom prípade zdôrazniť to, čo sa nám podarilo vykonať za extrémne obťažných okolností za troch alebo šty- počas troch alebo štyroch eh, prvých mesiacoch tohto roku. A takto budeme aj pokračovať a som si istý, že o niekoľko mesiacov tí, ktorí teraz kritizujú, nám nielen, že budú teda tlieskať, ale určite nám dajú zapravdu. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Teraz má slovo pán predseda Baroso. Ďakujem. Čo boli položené, boli položené konkrétne otázky, ktoré sa týkali dane z, z eh, finančných transakcií a finančného dohľadu. Čo sa týka finančného dohľadu, toto je veľký projekt pre nás a musíme si uvedomiť, že tu sa budeme opierať o novú architektúru. Napríklad, my sme navrhli, aby ratingové agentúry boli pod dohľadom jednej z tých nových inštitúcií. Preto je dôležité dosiahnuť zhodu na ohľadne tejto dohľadovej architektúry, kde sa opierame o ten návrh, ktorý sa vypracoval v rámci tej skupiny pána Dela Roziera. Ja by som sa chcel poďakovať Európskom parlamentu za jeho podporu, za jeho ambície. Toto nám pomohlo zabezpečiť to, aby rada sa pohla z tej so stanoviska z decembra v niektorých bodoch. A niektoré body boli veľmi dôležité, tak boli označené Európskym parlamentom. A dnes vidíme, že je nutné vytvárať kompromisy. A toto je veľmi dôležitá otázka, ktorú musíme riešiť na úrovni únie. Ak budeme zotravovať na tom stanovisku, kde budeme sa pozerať alebo posudzovať druhých, či robia dostatočne veľa, tak sa nepohneme dopredu. Jednoducho musíme nájsť kompromis. A ja si myslím, že je možné konať a v mojich oblastiach môžeme zohľadniť obavy Európskeho parlamentu, ktoré sa týkajú e, obav Európskeho parlamentu, kde ide o ochranu spotrebiteľa, kde je o finančné transakcie. Dôležité, aby sme to mali orgány, ktoré budú dohliadať nad finančnými spoločnosťami. Toto by znamenalo veľký krok vpred pre radu. Komisia to podporuje. A boli by tu princípy riešenia krízy a princípy ochrany vkladov. Toto sú veľmi zásadné veci. Podľa mňa je tu dôležitá príležitosť riešiť tieto veci. Zajtra sa uskutočí trialóg, ktorý je skutočne veľmi zásadný. Veci nebudú jednoduchšie, ak sa omeškáme. Tí, ktorí prišli s výhradami, tí to celé pribrzdia a potom sa to ešte celé skomplikuje. Ja si myslím, že nie je v záujme nikoho, kto chce skutočnú európsku architektúru, aby sa to iba odložilo do budúcna. Jednoducho preto, lebo poďme to otvorne, druhé čítanie by spôsobilo, že bol takmer nemožné pre tie nové orgány, aby, ktoré začali fungovať od januára 2011, aby začali konať. Preto je nevyhnutné konať rýchlo. Musíme tu mať nový systém s európskou stratégiou, s ekonomickým riadením a pevne verím, že aj s dohľadom a reguláciou finančných služieb a že budeme môcť začať v roku 2011. Preto by som vás na vás chcel apelovať, ako som poprosil predsedu Európskeho parlamentu, aby si ma vypočul. To bolo eh, hneď potom, ako do toho vstúpil Európsky parlament, kde ja som potom apeloval na členské štáty, aby som chcel požiadať Európsky parlament, aby v duchu kompromisu vykonal určité úsilie, aby sa nám podarilo dosiahnuť. Samozrejme, ja viem, že komisia prišla s návrhom a my sme spokojní s našim návrhom, ale viem, že spoločenstvo funguje tak, že ideme cestou kompromisu. Nie je to iba vec toho, že prezentujeme nejaké stanovisko. V končnom dôsledku ide o kompromisy. To znamená, že And that's what, that's why, that's why... A preto komisia apeluje na radu, aby sa pohla vpred. My sme predložili kompromisný text, bol to dnes, je to neformálny text kompromisu a budeme, budeme vyvíjať určitý priateľský tlak na to, aby sa rada konečne pohla, aby sa dosiahla zhoda. Ďakujem, hovorí pán predseda. E, teraz tu máme ďalších rečníkov, ktorí sú zapísaní na zozname od Marka raz dve minúty. Pán predseda Rady Rompuy, chcem vás povedať, že dnes neposudzujeme posledné mesiace. Držme sa témy. Dnes e, e, posudzujeme výsledky rady. V akých časoch žijeme? Kde sa nachádzame? E, ja by som očakával trochu viac sebakritickosti, viac otvorenosti v zaobchádzaní s tým, čo sa momentálne deje. Konkrétne výsledky samitu zodpovedajú ohláseniam Čančes Karidu, teda nezodpovedajú ohláseniam Čančes Karidu v Štrasburgu. Mm, my neustále sa pozeráme na radu. Ja od rady neočakávam vodcovstvo, ja očakávam od komisie vedenie vo všetkých otázkach, ale od rady očakávam, aby eh, neblokovala, eh, aby neod Mm, aby podporovala komisiu, aby tie e, ohlásenia, aby nasledovali čo najrychlejšie aj skutky. A čo sa týka tej novej metódy korešpondencie, to sú také zdanlivé aktivity. E, dostávame listy od Merkelovej a Sarkozyho 24 hodín pred samitom. Dostávame teraz list od e, pána Barosu a Van Rompuya Mm, listy adresované, ktoré sú adresované im samým, list od Obamu, list z Kanady. My chceme údaje, projekty a nie listy. Napíšte menej listov a e, e, nech iniciatívam nasledujú konkrétne činy. Európa 2020. Urobte zo stratégie nástroj a konkrétny projekt pre rast a zamestnanosť. E, Ehm, my nemáme projekt e, oproti G20. E, daň z transakcie je iba tak v miestnosti, ale neexistuje projekt. Ehm, e, ustanovenie o hedge fondoch sa blokuje v trialógu. Ustanovenie CRD sa blokuje v trialógu. A v Bazileji moment, už končím, e, štáty Európskej únie e, podporujú e, definíciu kapitálu, ktorú, ktorá zvýhodňujú Američania voči Európanom. Pani Pervanš Perez. Jedna minúta 30. Ďakujem pekne, pán predseda, pán predseda komisie, pán predseda rady.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 si ponechala stratégie zníženia chudoby. Naše obavy však sa týkajú toho, že stratégia e, rozpočtovej konsolidice tam alebo tam e, išla príliš ďaleko a podkopáva tie e, základy zníženia chudoby na svete s tým, že podkopáva vlastne spôsob financovania, ktorý je kľúčovým momentom pre takúto stratégiu. Pokiaľ ide o ekonomické riadenie, pán predseda, nejde o kritizovanie toho, čo všetko urobila Európska rada, ale ide o to, aby sme začali plodnú diskusiu a v tejto plodnej diskusii my máme dve, tri návrhy, ktoré sú veľmi dôležité. Prvý návrh. Vy ste povedali, že makroekonomické otázky a otázky nerovnováhy sú na tými najkľúko, najkľúčovejšími, ale naše veľké obavy sa týkajú toho, že toto je diskusia, ktorá len začína a ktorá potvrdzuje ešte posilňovanie tých podmienok aplikácie faktu stability a e, takisto vychádza z tých e, prvých surovín, ktoré by mali byť základné pre e, túto diskusiu, čiže nástroje, metódy, znížiť tieto rozdiely, ktoré podkopávajú v súčasnosti solidaritu eurozóny, ktoré umožňuje, neumožňuje tomu, aby teda eurozóna bola považovaná za nejaký celok. Druhá otázka, ktorá pre nás je takisto zásadná, je to otázka sankcií. Vy ste povedali a nemôžeme uvaloť sankcie len tých, ktorí majú deficit, ale mali by sme sa zamyslieť možno možno aj najinteligentnými sankciami. Napríklad e, Predstavme si nejakú mieru, nejaký percentuálny e, poplatok e, pre tie osoby, ktoré sú v ťažkostiach, ktoré by im zvýšili určité dane a potom výsledok týchto daní by bol zaslaný teda do európskeho rozpočtu. A máme takisto aj ďalšie kroky a napríklad zrušenie hlasovania a tak ďalej. A teraz ju pán predseda prerušuje. Prepačte, pani Beres a teraz pani Silvi Guláv. 1 minúta 30. Ďakujem pekne, pán predseda. Vy sme si všetci vypočuli túto vetu predsedu EPP, ktorá bola hrozná, ktorý povedal, že ja by som chcel e, pokročiť v pedále. Mám vlastne taký e, pocit, že v súčasnosti e, v rade je taká vláda, ktorá by chcela konať tak, ako keby nebola kríza, a ktorá chcela pokročiť vpred. To, čo nám povedali pred chvíľočkou, že teda necháme ten dohľad pod kontrolou. Avšak toľko vecí sa udialo, takže my môžeme teda rozpustiť projekt pána Laroziera, ktorú prijala komisia. My môžeme odmietať odmietnú to, čo vlastne predložil Európsky parlament, pretože v podstate ide len o takú maličkú krízu a my nepotrebujeme ísť príliš ďaleko. Avšak toto nie je postoj Európskeho parlamentu. A ja by som chcela, aby všetci prevzali eh, svoju zodpovednosť na 2009 ECOFIN jednomyselne schválil postoj, ktorý zablokoval všetky možnosti, aby sme diskutovali o procese spolurozhodovania. Počas tohto dňa koordinátori štyroch skupín ECOFINHU povedali rade, že takto to nejde. Následne počas mesiacov nám hovorili, že možno by, ste, by sme mohli začať mlčať. A potom teda ECOFIN schválil e, tento e, dokument. A tu sa teraz nachádzame, pán predseda, a my nechceme teraz schváliť e, túto správu. My takisto chceme, aby e, sme mali tieto inštitúcie k 1. januáru budúceho roku, ale však aby to boli inštitúcie, ktoré boli európske, spoločné, ktoré by fungovali, kde by sme spoločne stanovili spoločné pravidlá, ktoré by sa aplikovali pre finančné služby, finančné inštitúcie, taký systém, ktorý by sa neopírala len o e, vôľu jednotlivých štátov, alebo ktorý by hlavne nedával veto alebo právo veta takým krajinám, ktoré už ukázali, že vôbec nechcú žiaden finančný dohľad. Takže my chceme kompromis, ale nechceme sa kompromitovať takými osobami, ktoré e, nechcú dospieť k týmto výsledkom. Ďakujem pekne. A teraz kolega Edward Kožušník, jedna minúta. Pán predseda rady, pán predseda komisie, ja som členom výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. My sme tam niekoľkokrát mali pána profesora Montyho, ktorý by ste požiadali o spracovanie tzv. Montyho správy a ja som sám nazval tú správu ako veľmi sexy správu, ale mal som veľkú pochybnosť o odvahe odvahe politikov na európskej úrovni a odvahe politikov na národnej úrovni tieto sexy návrhy ponúknuť a realizovať. Ja by som chcel možno len nepriamo sa spýtať. Vyskytli sa totiž, eh, česky povedané, Eh, také klepy, eh, že v priestoroch Európskej rady, Európskej komisie sa uvažuje o zavedení tzv. super eura a horšieho eura. Ja by som chcel eh, varovať pre touto záležitosťou, pretože v Európe máme už skúsenosťou s východnou, západnou markou, ktorá rozdielovala Európu vo forme železnej opony. Ďakujem. Ďakujem pánovi Kožušníkovi a teraz kolega Miguel Portas 1,5 minúty. Pán, ďakujem pekne, pán predseda. E, najprv, pokiaľ ide o, tú mieru baňovej, bankovej dane, ktorá by bola uvedená na banky a ďalšie finančné inštitúcie. Ja by som bol za to, aby sme hovorili menej, ale aby sme mali viacej rokovacích e, možností. Videli sme výsledok e, G20. My budeme pred, dvojmom, pred bojom, ale nebude to mať žiaden dopad. Ďalej, pokiaľ ide o Eh, hospodárskú politiku, kedy rada zamýšľa eh, znížiť chudobu v Európe a na svete a ako? Keď eh, všade v všetkých národných rozpočtoch vidíme politiky znižovania verejných výdavkov a takisto výdavkov na sociálnu oblasť. Tu je práve ten Babylon. Ako môžeme odôvodniť Eh, trvalodržateľný rozvoj, keď zároveň nemáme také národné politiky, ktoré sú zamerané len na jeden jediný cieľ, teda eh, zvyšovať platy a znižovať eh, vlastne chudobu. Tu máme práve problém s radou. A, a to, že rada je ako keby taký Vatikán a a spisovateľ Jose Saramago. Takže je naozaj ortodoxné nič nepísať a nič nehovoriť. Teraz sa vrátim k tej poslednej otázke. ozajstná obsesia, pokiaľ ide o tie národné rozpočty, sa tu dá e, cítiť. Pán Van Rompuy, vy ste použili jeden termín. Hovorili ste o preventívnych sankciách v oblasti rozpočtovej národnej politiky. Ako toto je možné uh, realizovať to nie je možné. Ide o, o úzajsnú symfóniu. A teraz je pán Paška, jedna minúta. Pán Rompuj, vážený pán predseda eh, Barozo, v úvode eh, v bode 11 eh, záverov Európskej rady sa hovorí o zohľadnení osobitnej situácii krajín eurozóny pri posilňovaní preventívnych nástrojov na dosiahnutie cieľov paktu stability a rastu. Jedným z takýchto nástrojov je aj nový európsky stabilizačný mechanizmus. Po zverejnení

No teraz kolega Griffin, jedna pomienka. Vážený pán predseda, európska stratégia pre zamestnanosť nie je dobrá, ale tá realita je úplne iná. Zoberme si jeden príklad. Doho- obchodné dohody medzi EÚ a Indiou budú mať hrozný vplyv na indické polnospodárstvo a Indovia majú obavy, že dojde o ohrozenie ich prosperity a nezávislosti. Indovia sa vzdávajú veľmi veľa a preto si musíme položiť otázku, čo z toho budú mať veľké spoločnosti a čo z toho budú mať e, občania Európy, a respektíve to zaplatí. Odpoveď bude asi rastúca migrácia. Sú tu určité maximálne počty pre migráciu a to môže potom viesť tomu, že napríklad indickí robotníci nahradia britských robotníkov napríklad v automobilovom priemysle alebo aj niekde inde. Dohoda medzi jeho India, Indiou zni, zničí platy, ako aj výhľady na prosperitu stoviek tisícov britských a, e európskych robotníkov. Toto nie je stratégia pre zamestnanosť, toto je určitý výpredaj pre e, tých, ktorí sú hrabí vo veľkých spoločnostiach. Ďakujem pekne. A teraz kolega Garcia Margalo. Pán predseda, ďakujem pekne. E, finančný dohľad, e, jediná konkrétna na e, myšlienka ohľadom e, alebo v oblasti tohto finančného správania. Myslím, že sa nachádzame pri naozaj e, prejave veľkého zmetku, pretože dnes ráno predseda súčasného predsedníctva Európskej únie povedal, že že e, chceme teda naozaj urobiť e, reálnu e, ekonomiku opierajúcu sa opravdu, avšak myslím si, že predsedníctvo radu teraz nemajú oni právo nám hovoriť, že my nič nerobíme a že sa nehybeme. Tak ako sme tu povedali, toto je vlastne dohoda, ktorá potrebuje uh, Eh, kde eh, inštitúcie potrebujú veľ, viacej pravomoci a ktorých eh, potrebujeme inštitúciu, ktorá by navrhovala nové harmonizačné opatrenia pre jednotné aplikovanie legislatíve. A toto mohla povedať komisia v článku 290 pokiaľ ide o ten súčasný bankový dohľad. Parlament povedal poprvé, že banky, paneurópske banky musia byť musia mať e, naozaj európsky orgán, ktorý bude nad nimi vykonovať bankový dohľad. Po druhé, že banky ktorých krach nás môže zničiť, by mali byť pod špeciálnym dohľadom. Po tretie, že keď jedna z týchto bank má ťažkosti, tak táto, e, tento orgán bude mať e, rezervu na to, aby umožnilo alebo zabranilo krachu, aby umožnilo reštrukturalizáciu týchto bank, aby sa, bez toho, aby sa ohrozili eh, vklady eh, daňových poplatníkov. A po štvrté, aby sme mali samotný, o, eh, o, tak, samotnú takú oblasť, aby sme mali samotnú nakúsi sporiteľňu, ktorá by umožnila vlastne zabranenie tohto krachu. A pán Barroso, keď E, vy ste sa stretli s vysokým predstaviteľom e, španielskej vlády tento e, pondelok. Teraz ho prerušuje pán predseda. Ďakujem, hovorí. A teraz Michael Cashman. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám 90 sekúnd dispozícii, čo nie je veľa, ale chcel by som povedať parlamentu, aby sa zamýšľali nad nasledovným. Ja hovorím teraz v mene hodnotne polčasu mileniových cieľov. OSN odhadujú, že v 90 sekundách, teda keď si sadnem, 45 ľudí zomre v rozvíjajúcich sa krajinách. To znamená, že každé 2 sekundy jeden mŕtvy. Tu ide o choroby, ktorými je možné predchádzať, alebo e, nedostatočná výživa, alebo komplikácie pri pôrode. HIV a AIDS. TBC, malária. Každú chvíľu, každé dve sekundy jeden mŕtvy. To je prečo musíme naplniť naše miléniové rozvojové ciele, ktoré vyplývajú z G20, ako aj na úrovni OSN. Preto musíme, pán predseda, splniť naše záväzky a musíme pokračovať v financovaní dôležitých eh, projektov v rozvojových štátoch. Mám 20 sekúnd ešte a chcel by som vás poprosiť o strpenie, aby sme, aby sme nepovedali kedy úplne môj čas, ale by sme sa skôr zamysleli nad tými 45 mŕtvými, ktorí v týchto 90 sekundách e, nastali, ktorí prišli o život. Ďakujem. Thank you, Uh... Ďakujem pekne. A teraz pani Sharon Bowles na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda Fan Rompuy, som veľmi rada, že vás tu vidím a v mene výboru EKON by som chcel povedať, že bola by som rada, keby sme vás videli viac na výbore v pozícii šéfa Task Force, lebo tu ide o multilaterálny dohľad a keď to budete riešiť, budeme sa my tým zaoberať, pôjde o spolurozhodovanie a my by sme chceli čo najskôr pochopiť, ako to má fungovať, aby sme boli informovaní o všetkých rozhodnutiach, aby sa to dalo čo najskôr a uzavrieť. Čo sa týka záverov rady, chcela by som povedať, že e, oni očakávajú rýchle rozhodnutie, čo sa týka finančných dohľadov, ako aj deri- derivatívnych produktov. Potom tu ide o, o smernicu, o kapitálových e, požiadavkách, obchodnej knihe. Čo sa týka obchodnej knihy, tu bol určitý tlak e, zo strany bank ešte pred krízou a boli tu, bolo tu určité, boli tu špek, špekulatívne aktivity, ktoré boli veľmi atraktívne a toto bol jeden z dôvodov krízy CRD a tak ďalej. Toto by, keby, keby sa to regulovalo, kasino, to, to kasino by sa obmedzilo. Takže prečo e, nechcete toto implementovať na záver som chcela povedať, že ja podporujem to rozhodnutie, aby sa zverejňovali výsledky stresových testov bank. Toto sa malo už vykonať dávno a musím povedať, že niektoré problémy s žiadnymi dlhmi um, by sa boli dali predvídať aj zásadné, aby teraz sa uplatňovali tieto stresové testy uh, na všetkých, aby, aby uh, upokojili trhy, lebo ináč uh, situácia ešte zhoršia. Uh, eh, Madame Niki Savela, one minute. Pani Nikicevala, dve minúty, drahý pán predseda. Pán predseda rady, pre nás je to veľká česť a veľká radosť, že vás tu môžeme tu privítať. Iní predsedovia takisto mali uh, možnosť vás stretnúť v Štrasburgu. Chcem povedať, e, pán predseda, že váš prístup, e, tak dôstojný prístup k jednotlivým problémom je veľmi vzácný. Pán predseda, počas poslednej rady Nemecko prijalo alebo schválilo to, že Európska únia potrebuje akúsi formu ekonomickej správy, ale odmietla akceptovať Eh, rozumný návrh Francúzska, to je, že aby táto správa, toto riadenie sa aplikovalo na eh, úrovni všetkých eh, krajín eurozóny v pôvodnej fáze. My sa teda následne nachádzame pred ekonomickou správou 27 krajín a ja vám teraz chcem položiť otázku, aká bude spoločná menová politika, ktorú môžeme aplikovať na 27 členských štátov s tým, že máme rôzne meny, rôzne daňové systémy, rôzne mierov, e, úrokové e, sadzby, ja sa domnievam a teda obávam, že znovu sa e, dostaneme do takých problémov, ako aj tieto problémy eurozóny. Ďakujem pekne. A teraz pán Ehrenhauer, jedna minúta. Ale niekoľko slov, princípnych slov, čo sa týka Európy 2020 Myslím, že možno hovoriť o pokroku, keď práca pre lepší rast s cieľom, e, sa spája s cieľom trvalej udržateľnosti, ale nesmieme zabúdať na to, že základný problém sa tým nevyrieši. Základná otázka je, akým spôsobom e, sa dostaneme z tohto e, E, z tejto potreby rastu, ako môžeme zabrániť hospodárskym a finančným krízam v budúcnosti. A keď si položím túto otázku, tak pravdepodobne budeme diskutovať o fundamentálnej reforme e, finančného systému. Preto musíme diskutovať o otázkach, či by nebolo zmysluplné, aby sme e, čerpanie peňazí preniesli do štátnych rúk, či by nebolo zmysluplné, aby udelovanie úverov bolo naviazané na e, hotovosť, ale toto môže zodpovedať len nezávislá a silná politika. Ďakujem. E, pani Maria Hübner, dve minúty. Thank you, president. Ďakujem, pán predseda. Fiškálne a finančné reformy e, nie sú náhradou štruktúrálnych zmien a e, e kompetencií konkurencieschopných politik. Preto by som chcela povedať niečo k úlohe kohezných politikách, eh, v kohezných mechanizmoch eh, 2020. Rada nám zaslala jasné posolstvo, aby sa zapojila kohezná politika do implementácie EU 2020. Napokon toto je politika, ktorá bola jedinou úspešnou pri eh, eh, plnení Lisabonskej stratégie, tak ako to potvrdilo marcové oznámenie Európskej komisie, pretože zavádza eh, záväzné usmernenia pre regióny a mesta. Takisto hm, sa umožňuje umožňuje regiónom a členským štátom, aby sa prijali ciele do e, vlastnej reality. Takisto e, sa podporujú ciele a v neposlednom rade e, takisto je to aj efektívny sankčný mechanizmus. Čo sa týka ekonomického vládnutia, malo by to zájsť nad rámec fiskálneho dozoru a e, malo by to prispievať e, k nerovnováham. A dnes by sme mali jasne a urgentne e, sa opýtať, prečo fiskálny dohľad nefungoval a rak pakt rastu a stability nepriniesol výsledky. Ak sa budeme spoliehať iba na centralizovanú fiskálnu disciplínu, možno nám to poskytne lepšiu európsku governance, ale neposkytne nám to dobrú európsku governance. Ďakujem pani Hübner. Pán eh, Ramon je Anton do dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Fan Rompuj, pán Barroso, ja súhlasím s vami to, čo sa mi zdá byť niečo potrebné eh, povedať. A to je, že naozaj na zasadnutí minulý štvrtok eh, Európska rada prijala také veľmi dôležité rozhodnutia. Rozhodnutia, ktoré boli nemysliteľné e, prijať pred 4 mesiacmi a myslím si, že mali by, malo by to byť vypichnuté, pretože naozaj ide o vývin e, toho, že vlastne hospodárska kríza e, hýbe Európou. Tak, ako ste si povedali, ide o veľmi dôležité opatrenia, ktoré umožnili to, že aby tu bolo rôzne cesty, ktoré sa snažíme prerokovať, premyslieť, ktoré sú veľmi dôležité pre našu európsku výstavbu. A teda je to jedno z e, rozhodnutí, ktoré sa prijalo na tejto Európskej rade, ktoré je tiež veľmi dôležité, keď bola spomenutá, je práve to rozhodnutie, e, ktoré sa týka reforma, e, reformovania, čiže zmeny zmluvy a takisto vytvorenia medziinštitucionálnej e, dohody pre e, reformáciu alebo teda obnovenie Lisabonskej zmluvy. A toto e, práve znamená, dámy a páni, že sa sme sa dohodli na zapracovaní 18 nových poslancov do tohto fóra a že 12 z týchto poslancov budú mať právo na zastúpenie, na spravodlivejšie zastúpenie vzhľadom na to, ako to máme v súčasnosti. Takže v tomto kontexte sa do mňa musím zdôrazniť dôležitosť toho, toho, že rada prijala toto rozhodnutie pre rozšírenie počet zástupcov tohto parlamentu a že aj dnes, ak nie som zle informovaný, medzivládna medzi, e, vládna konferencia takisto prijala toto rozhodnutie 20, na úrovni 27 a ja vám e, chcem poblahoželať pán Van Rompuy za toto rozhodnutie a som veľmi rád, že teda toto bude podporovať ratifikáciu zo strany 27 e, členov tohto rozhodnutia, ktoré z Európskeho parlamentu urobí by spravodlivejšie zastúpenie e, našich e, voličov a takisto toto, e, to, že títo ľudia budú mať právo zastupovať svojich občanov, svojich voličov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. A teraz pán Kristian Preda, dve minúty. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, pán predseda Fan Rompuy, pán Barroso. Čo sa týka záverov z rady minulého týždňa, mňa upútalo aj to rozhodnutie, ktoré sa týka Islandu. Dnes na výbore pre zahraničné veci parlamentu sa hlasovalo o mojej správe o, o Islande a kolegovia súhlasili s tým, aby Island vstúpil do Európskej únie. Musíme nájsť akurát riešenia v takých sektoroch ako je polnospodárstvo a rybalov. My si myslíme, že Island by mohol naplniť svoje ciele. Dalo by sa povedať, že niektoré ciele už naplnil a že môže si osvojiť, aký a môže sa stať novým členom európskej rodiny. Island môže významne prispieť pre Európsku úniu, má demokratickú tradíciu, má skúsenosti s ochranou životného prostredia a zároveň dokáže implementovať európske politiky, ktoré sa týkajú arktického priestoru. Samozrejme, Island môže aj veľa získať z prístupu eurozóny, nehovorím to iba o hospodárskej stabilite, ale bude mať väčší vplyv na medzinárodnej scéne, aj čo sa týka rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu. Na druhej strane vieme, že je dôležitý názor ľudí a že ľudia sú rozpoltení, čo sa týka ich pristúpenia k únie. E, islandská vláda zahájila určitú diskusiu a bolo by dobré ich podporiť zo strany komisie. A dôležité, aby tá diskusia bola zmysluplná o výhodách a nevýhodách, ktoré by vstúpili s ich pristúpením a aby Islandenia boli informovaní predtým, ako sa rozhodnú. V rámci prístupového procesu Island bude organizovať referendum a uvidíme, či ľudia budú môcť podporiť výsledky diskusie medzi EÚ a Islandom. Thank you. Mr. Stavros Lambrinidis, 1.30. Ďakujem, pán Stavros Lambrinidis, 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Odkedy máme euro, je to tak, že sa zväčšujú, väčšie hospodárske rozdiely medzi juhom a severom Európy. To súvisí aj so štruktúrou hospodárstva eh, v, na severe bol ťažký priemysel, na východe, na, na juhu bola skôr služby a turizmus. No a e, Musíme si uvedomiť, že juh e, podporoval hospodársky rast predovšetkým e, na dlh, ľudia boli zadlžení, zatiaľ čo sever produkoval výhodné produkty vyvážal. To znamená, že už v minulosti bola dôležitá tzv. hospodárska vláda. Toto nám chýbalo a to potom viedlo k tomu, že sa zhoršovali komparatívne výhody niektorých štátov a, a e, ako ukončiť tento problém, ako, ako týchto problémov, dôležité je, aby juh samozrejme upravil eh, svoje rozpočty a dal ich do poriadku, musíme zvyšiť konkurencieschopnosť toho regiónu, a musíme začať exportovať. A tu by nám mohli pomôcť aj eurobondy. Situácia vyzerá ale tak, že napríklad Nemecko, ktoré je pomerne bohaté, eh, ide cestou eh, krátenia rozpočtu. To znamená, že vnútorná spotrebu, spotreba v Nemecku sa asi obmedzí a Nemecko nebude také atraktívne pre finančné trhy. Toto sú tie opatrenia, ktoré mala vykonávať tzv. E, hospodárska vláda. Dôležité je, aby sme posilňovali solidaritu a nie boli iba e, konkurentami. Celé to bude viesť tomu, že tie výhody, ktoré niektoré štáty majú, sa budú zvyšovať a nevýhody sa budú tie zvyšovať. To znamená, že tie nožnice sa budú otvárať a bude dôležité naplniť cieľ tam do budúcnosti. Ďakujem pekne a teraz pán Mendes de Vigo na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. No, pred e, ekonomickým a sociálnym výborom pán Van Rompuy ste povedali veľmi pekný obraz a to, že hospodárska finančná kríza, že vďaka tomu sme vykonali e, toho veľa, pretože ECOFIN, ktorý predchádzal tomuto, tejto poslednej Európskej rade, je ten, ktorý prijal rozhodné opatrenia, ktoré boli nemysliteľné pre niektoré krajiny ktoré veľmi dobre poznám, ako aj moja krajina. E, takže ide vlastne o to dôležité kroky do budúcnosti a je teda musíme tieto veci si preskúmať ešte dopredu. Ja som si s veľkou pozornosťou vypočul to, čo ste povedali ohľadom strict supervision of the national budgets. Ja s tým absolútne súhlasím, ale to, čo ste tiež eh, nepridali, je to, že v žiadnom prípade eh, komisia, eh, ktorá bude dohľadať nad národným rozpočtom ešte až vtedy, keď to bude schválené parlamentným. Tak ako povedal komisár Oli Ren, povedal, že toto je vynikajúca myšlienka, že treba teda sa vybrať tým smerom ešte vždy, treba máte odvahu, tak ako hovoria bratia Francúzi. E, avšak, e, pán e, predseda Van Rampuj, myslím si, že ja by som nerad bol pod protektorátom Európskej únie, ja by som chcel byť radšej pod protektorátom teda Európskej únie ako tých guvernérov, ktorí len improvizovanie sa rozhodujú a teda tie cesty, ktoré máme pred sebou, tými sa vydáme. Po druhé, niektorí povedali, že v, v ich nezaujíma to, že čo sa stane s eurom, ale ja sa naozaj obávam to, z toho, čo sa stane s tými menami, ktoré nie sú v eurozóne, pretože je to Európska únia. Ak budú mať tieto ťažkosti, tak e, mňa e, to bude strašiť, pretože sa to, táto ich ekonomika sa týka takisto aj nás. A potr- posledná vec. Keď chceme bojovať proti chudobe, to je oveľa ťažšie, pretože máme menej opatrení alebo menej prostriedkov. Avšak e, my by sme mali bojovať proti sociálnej exkluzii exklúzii a proti chudobe. A ja žiadam, aby v roku 2010 bol e, bojom e, proti chudobe a by sme, pán predseda komisie, začali s aktívnymi politikami v, v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Pani, pani e, Katrin Trotman. 1 minúta 30. Pán predseda, vy ste nám povedali pred chvíľočkou, že e, postoj Európanov musí byť e, spoločný, jednotný, rozhodný, aby sme e, sa s ním dostali na G20, aby naozaj dôveryhodnosť Európy na medzinárodnej scéne bola zabezpečená. Avšak my musíme túto dôveryhodnosť zabezpečiť hlavne voči našim občanom, ktorí očakávajú, že Európska únia bude mať dôveryhodné nástroje, vďaka ktorým sa dostane z krízy. Ja som teda očakávala závery rády 17. júna, že budú teda sa snažiť rovnako pristupovať k finančnej rozpočtovej disciplíne, takisto k finančným inštitúciám. Avšak musím konštatovať, že takto sa nestalo. Po druhé, je tu nedostatok vnútornej solidarity. Európska únia e, má za úlohu byť predvojom v tejto e, veci. Úprimne, e, Európska menová únia má nedostatok nástrojov, sú tu rôzne nerovnováhy medzi menovými politikmi a zatiaľ čo eura predstavuje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 veľkú rezervu v mnohých eh, svetových bankách. Pre euroskupinu je naozaj dôležité, aby sme zabezpečili takúto národnú koordinovanú politiku. Euro nemá byť len symbolom eh, drahej, eh, drahého života pre našich občanov, ale by malo byť aj niečo, čo vlastne uistí nielen trhy, ale aj občanov o to, že, mám, že naozaj sme schopní spoločne sa dostať z krízy. Po tretie, stiaženie rozpočtovej disciplíny v, tomto, v tejto hospodárskej kríze by nemalo ešte zhoršiť recesiu. My ma, chceme dôkazy o tom, že stratégia e, Európa 2020 e, bude mať aj dostatočné finančné nástroje preto, aby sa e, rozvíjali politické usmernenia k budúcnosti, k zabezpečeniu zamestnanosti a tak ďalej. My si musíme vypočuť, pán predseda, aj to, čo momentálne sa odráža v, možno v obavách, ako aj v hneve našich Európčanov, našich občanov. Ďakujem pekne a teraz Anne Delvo dve minúty. Pán predseda rady, my častokrát hovoríme, že potreba robí zákony a pred takouto krízou my máme naozaj veľkú potrebu inovovať, byť kreatívny. A preto ja som veľmi ráda, že rada, dúfam, bude sa snažiť e, vykročiť technickými krok, krokmi, pretože my naozaj potrebujeme takúto e, koordináciu Avšak zatiaľ to nie je dostatočné. Ehm, budeme môcť zabezpečiť naozaj rozpočtovú federáciu ehm, nie len kvôli týmto okolnostiam, ale, len kvôli, ale hlavne kvôli tomu, že my sme sa tak rozhodli. Ehm, my sa tešíme e, tomu a vítame teda posilnenie paktu stability a rastu, to je vynikajúca vec, ale nebudeme mať dis- e, rozpočtovú disciplínu, pre, e, pokiaľ nebudú sankcie pre tých, ktorí nedodržiavajú túto disciplínu. Ja som naozaj spokojná s tými E, prijatými usmerneniami, ako takto známa prehľadná tabulka v oblasti konkurencieschopnosti, pretože ide práve o to, aby sme túto konkurencieschopnosť spojili s trvalo udržateľným rozvojom a zabezpečili ju pre, pre všetkých. Ďalej, pokiaľ ide o zabezpečenie tejto bankovej dane, ako aj e, dane alebo poplatku z finančných transakcií a tak ďalej, pán predseda rady všetky tieto rozhodnutia a všetky tieto úsmerne e, zdali sa byť pred niekoľkými týždňami alebo mesiacmi nerealizovateľné. Avšak teraz, a vtedy boli len hypotetické. A vy teraz máte pravdu. Áno, toto je naozaj zmena, hlboká zmena v kultúre, v myslení a e, sú to kroky vpred. Avšak teraz musíme povinne zabezpečiť to, aby v októbri jednotlivé krajiny implementovali konkrétne tieto usmernenia. Teraz to bude zavisieť od rady, e, ktorá teda vykonala tento historický gigantický krok. Bude to jeho zbožné želanie, aby my všetci aby sme teda neľutovali, ale aby sme e, boli podporení e, väčšinou našich občanov, ktorých e, dúfam, že toto neovplyvní v každodennom živote. Ďakujem pekne. A teraz pán jean luc Susta. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda rady, a keďže e, medzi poslednými sa teraz budem vyjadrovať, chcem e, súhlasiť e, s tým, že na tomto fóre sme, chcem pripomenúť, že na tomto fóre my zastupujeme Európu, zastupujeme celú Európu. To je vlastne tvrdenie, ktoré je veľmi dôležité a pri niektorých to nie je také zrejme. Chceme teda vás podporiť, poprosiť, aby ste zdôraznili, aká je vaša úloha, úloha zabezpečiť stability Európy a takisto zabezpečiť stimuly aby vlády vlastne pristúpili od, slovám, eh, od slov k faktom. Za tieto posledné mesiace sme hovorili o Task Force, o tejto myšlienke a takisto eh, hlavy štátov a vlád boli teda prinútení k tomu, aby vypracovali tento dôležitý dokument, pretože ide naozaj o dôležité dokumenty, ak budú teda pretavené do faktov alebo teda do skutočnosti tak e, myslím, že to je veľmi dôležité. Napríklad e, my sme nevedeli, že či jej tie tvrdenia v tom záverečnom dokumente ohľadom e, dane z finančných transakcií z bankovej, táto banková daň, či bude naozaj pretavená do skutočnosti. Uvidíme, čo bude robiť Task Force a uvidíme, či toto bude naozaj efektívne implementované. Uvidíme, že či je to len tvrdenie ohľadom rastu a či naozaj toto bude zásadný postoj v zmene e, politiky e, vzhľadom na Lisabonskú zmluvu vlastne je to veľká e, novinka a dúfajme, že teda táto stabilita Európskej únie bude zabezpečená, tak ako to spomenuli viacerí a že toto bude naozaj pretavené do reality. Ďakujem pekne a teraz pán Gunnar Hockman. Ďakujem za dnešnú správu. Myslím, že všetci môžeme uvítať závery a ciele, ktoré vytýčila Európska rada. Ja by som chcel komentovať tri body. Poprvé e, k euru. Myslím, že ak sa snažíme dosiahnuť e, tie veci, ktoré sme si stanovili, a chcel by som zdôrazniť e, predvydateľné a automatické aspekty pre nasledovanie tejto cesty, tak budeme mať oveľa jasnejší rámec, ktorý Ehm, možno privedie znovu zrodenie eura s oveľa silnejším rámcom, než sme mali kedykoľvek predtým. To by bol príspevok do budúcnosti európskej ekonomiky, ale ehm, to znamená, že ehm, musíme podniknúť kroky v oblasti rastu. Vítam tie jasné ciele, ktoré boli vytýčené tu, ale chcem všetkým pripomenúť, že tá tvrdá práca a ťažké rozhodnutia budú musieť byť prijaté. A E, to nepôjde len tým, že si stanovíme ciele. To sme sa naučili z Lisabonského procesu. Musíme robiť odvážne rozhodnutia, e, otvárať sa pre viac investícií, viac inovácií, viac obchodu. Toto je potrebné, pretože inak e, si len budeme kupovať čas a všetky problémy sa nám zase vrátia. A na záver, teraz vstupujeme do fázy globálnej ekonomiky, ktorá bude charakterizovaná redukciou deficitov bude to tak e, v Spojených štátoch amerických, ako aj v Európe. A všetci poznáme riziká e, e, pri tomto ekonomickom rozvoji. Musíme to zabezpečiť, ale môžeme stimulo- stimulovať ekonomiku. A v tomto zmysle to, čo je uvedené v záveroch z diskusného kola dohy, by malo byť posilnené. A malo by to byť posilnené takým spôsobom, aby to bolo konzistentné nechápem e, finančnú daň z transakcie, ktorá bude zabraňovať likvidity a uškotí e, e, chudobným krajinám a krajinám s deficitom. Musíme stimulovať obchod. Rečník je bohužiaľ prerušovaný. Ďakujem. One minute, Na jednu minútu kolega Pavol Zalewski. Panowie przewodniczący, E, kryzys Ďakujem, pán predseda komisie a rady. Kríza poukázala na to, že ešte stále nie sme spojení a dostatočne integrovaní. Napriek Lisabonskej zmluve e, nemáme riadnu ekonomickú vládu. Mali by sme byť e, zjednotení a E, mali sme tento domino efekt. Krajza bola e, v jednej krajine a potom sa to rozšírilo. Ja vítam závery Európskej rady. Myslím, že je tu potreba e-, e ekonomickej koordinácie. Mali by byť sankcie pre tie krajiny, ktoré porušujú pravidla. A takisto môžem uvítať, že nevytvárame exkluzívny klub pre členov Europlus. Mali by sme pamätať na to, že euro je mena pre tých, ktorí už sú e, vo vnútri, ale otvorený pre tých, ktorí chcú vstúpiť v budúcnosti. A je veľmi dôležité, aby sme dvere ponechali otvorené pre tie krajiny, ktoré v budúcnosti e, vstúpia do eurozóny a takisto by sa mali zapojiť do rozhodovacieho procesu. Pani Jutta Steinbrück. Vážení predsedovia, je dôležité, aby sme sa všetci e, e, zasadzovali za rast a zamestnanosť a aby sme sa pokúšali e, odstrániť pôvody a dôvody krízy, ale našim cieľom musí byť poučiť sa z predchádzajúcich chýb a vyhnúť sa im. A jedna téma je pre mňa mimoriadne dôležitá, ktorú by sme nemali stratiť zo zretele, konkrétne boj proti chudobe. A je škoda, že európsky šéfovia vlád neboli ochotní návrhy komisie na boj proti chudobe angažovaným spôsobom presadiť a zrealizovať. Signál, ktorý e, rada minulý týždeň vyslala, je, že Európa sa nestará o e, najchudobnejších. Pôvodné ciele boli e, zmiernené a ostala len redukcia chudoby o 20 miliónov ľudí. To je príliš málo, tu chýba skutočná vôľa a my by sme si želali, aby návrh komisie Mm, e, znižiť chudobu o 25 bol e, prijatý, e, pretože v konečnom dôsledku je chudoba veľkým rizikom a nebezpečím pre Európu. Ďakujem pani Isabel Durand. Pán predseda, ja som sa chcela eh, obrátiť eh, na pána Fan Rompuja, ktorý práve odišiel, ale ja som chcela len takú poznámku eh, predložiť všetkým, ak nás vyzýva k tomu, aby sme neboli, aby sme nekarikaty aby sme nerobili e, karikatúry, tak je to kvôli tomu, že niektorí z nás e, sme pritom ich najväčší poslanci. Toto bolo vlastne e, očakávané v oblasti koordinácie a rozpočtovej disciplíny. Obratím sa teda na vás, pán Barosa, pokiaľ ide o ten návrh, ktorý bol spomenutý na výbor pre rozpočet, aby sme zároveň s Task Force vytvorili nový konvent ohľadom rozpočtových aspektov, aby sme sa zamysleli nad tým, ako v našich členských štátoch, ktorí budú všetci podriadení rozpočtovým prísnym pravidlám, aby sme tiež pracovali tiež na spôsob, nielen, ktorým by sme nielen kontrolovali, ale aj prerozdelili aj úlohy medzi európskymi výdavkami a národnými výdavkami. Myslím si, že toto je veľká eh, oblasť, na ktorej by sme mohli pracovať, eh, kde by sme zabezpečili koordináciu sankcie a takisto aj disciplínu. Ďakujem pekne. Drahý pán predseda, ja som si s veľkým záujmom vypočul e, tieto príspevky predsedu rady, ako aj predsedu komisie. E, očakával som e, veľkú spoluprácu a v týchto veľkých výzvach do budúcnosti, pokiaľ ide o bankové inštitúcie, ako aj stratégiu Európa 2020, tak pokiaľ ide o Task Force, ktorý začne na septembri svoje činnosti. Vypočul som si teda teraz všetky tieto práce, pokiaľ ide o spolupráci Európy v oblasti životného prostredia a energetiky a tak ďalej. E, myslím, že my sa nachádzame teda vo veľkej hospodárskej kríze, teda stále nám klesajú pracovné príležitosti a tak ďalej. E, keď chceme e, spoločne vytvárať nové pracovné miesta, ktoré boli teda zrušené, ak chceme ich nahradiť, tak na to musíme naozaj vykonať veľa, aby sme mali teda kvalifikované síly, a toto je veľká výzva pripraviť nové generácie na novú Európu.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 Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda eh, rady Fan Rompuj eh, spomenul jeden výraz vo svojom príspevku, čiže graduálne alebo postupne, ktorý možno eh, by v podstate odráža takú tú únavu v súčasnosti. Graduálne znamená dobrá vôľa členských štátov, ktorá nie je identická. Graduálne znamená tiež to, že tie dobré veci, ktoré sú zapísané v, tom, v tých záveroch rady, musia byť doplnené ako teda urobíme to, aby toto graduálne e, sa zmenilo na rýchlo? Ako to zabezpečíme, ak graduálne sa zmenilo na rýchlo a dobre? Myslím, že mali by sme sa obratiť na predsedu komisie, pretože líder, politický leadership v súčasnosti tejto Európy, ktorá práve sa snaží skonkretizovať tieto iniciatívy, musí byť e, pre našu inštitucionálnu architektúru v rukách e, predsedu komisie. Komisie, ktorá musí predkladať návrhy, musí uzatvárať e, tento proces, musí vlastne zabezpečiť inováciu. Ďakujem pekne. Teraz pán predseda, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Viacerí z tých, čo položili otázku, tu nie sú prítomní, ale ja sa v každom prípade pokúsim tie otázky zodpovedať. Čo sa týka úlohy Európskeho parlamentu v rámci tej stratégie, na to sa pýtali viacerí, ako napríklad pani e, Wortman Kohl, ktorá zohráva dôležitú úlohu v rámci procesu, ako parlament zapájal do vypracovania tej stratégie. Ja si myslím, že Európsky parlament musí hrávať kľúčovú úlohu. Je našou spoločnou zodpovednosťou, aby sme boli úspešní, aby sme sa vrátili z kríze do rastu a musíme vykonať štruktúrne reformy, fiškálne kroky, aby sme sa dostali do situácie, ako boli sme v 10 desaťročí. Európsky parlament je dôležitý ako spolu legislatívec, spolu zákonodarca. Komisia prijala prvú eh, vlajkovú iniciatívu, ktorá sa týka digitálnej agendy. Ostáva ešte 6 ďalších, ktoré majú prísť ešte v roku 2010. Takže to znamená, že to je to veľmi intenzívny program. Tieto vlajkové iniciatívy budú prepojené s legislatívnymi návrhmi a my sa spoliehame na podporu Európskeho parlamentu v rámci týchto iniciatív, ako aj tej legislatívy. A ja viem, že je tu e, eh, príslu parlamentu, že sa budú rýchlo riešiť tieto otázky. Ďalej si myslím, že Európsky parlament by mal, byť, by mal zohrať podstatne dôležitejšiu úlohu v rámci e, novej stratégie, ako priviesť Európu k naplneniu tej stratégie. Európsky parlament by mohol zohrávať určitú úlohu aj pri mobilizovaní národných parlamentov. Ale ja si myslím, že je tu aj priestor na to, aby ten dialog sa presunul zo so všeobecnej diskusie v súvislosti s cieľmi do roku 2020 ja som sa zúčastnil v prvej fázi, takže viem, o čo ide. A aby sme teraz prešli k takým špecifickejším otázkam, ako sú napríklad ako je tých 5 hlavných bodov, uplatňovanie politik, vzdelávanie, boj proti chudobe, energetická účinnosť. Toto je veľmi zásadné. Národné parlamenty musia byť kľúčovými aktérmi pri kontrolovaní vlád a pokiaľ pôjde o záväzky o implementovaní národných stratégií 2020 a kde pôjde o zosúladenie s odporúčaniami komisie. Viem, že to je veľmi dôležitá časť. Viem, že niektorí z vás nie sú veľmi spokojní a že, by, že mnohí boli ešte ambicioznejší, aj čo sa týka monitorovania stratégie. Ale dosiahol sa značný pokrok a ja by som vás požiadal, aby ste nepodceňovali ten potenciál týchto aktivít. Budú tam národné programy, ako aj národné ciele. To je skutočnosť, ktorá umožňuje monitorovať konkrétnym spôsobom nielen to, čo sa vykonalo všeobecne na úrovni EÚ, ale čo koná každá, čo dosiela každá krajina v jednotlivé oblasti a takto by sa malo postupovať. A toto by mohol, toto mal robiť Európsky parlament, samozrejme v spolupráci s ďalšími inštitúciami. Toto je dôležité v rámci priorít a viacerí rečníci spomínali chudobu a mali sme využiť to, že tento rok je rokom boja proti chudobe a sociálnej exklúzie, aby sme e, uskutočili skutočné politiky. Nebolo jednoduché dosiahnuť zhodu na týchto témach na európskej úrovni, lebo to spadá pod subsidiaritu, ale nakoniec sa podarilo dosiahnuť určité záväzky a ja si myslím, že mali sme vykonať už v tejto fáze viditeľné kroky už v tomto roku, alebo toto je veľmi zložitá situácia aj na sociálnej rovine v Európe. A teraz sa vrátim stratégii, stratégii do roku 2020. Európsky plán bude zohrávať dôležitú úlohu v rámci rozpočtového konania, kde sa bude definovať nový finančný rámec. E, rozpočtové priority musia odzrkadľovať priority do roku 2020 a bude tu rozpočtová revízia, ktorú predložíme v septembri a to bude určitý moment, ako začať širšiu e, diskusiu o budúcnosti Eh, tohoto rámca. Bude nutné viesť prípravné rozhovory s parlamentom. Je to určite dokument pána Lamasúra, ktorý prezentoval tento týždeň. Tam ide o tom, ako financovať v čase krízy Európu do roku 2020. Toto sú určité iniciatívy, určité úvahy, kde sa musím zaoberať tým, ako rozhodovať o tom, čo sa môže eh, vynakladať na národnej úrovni, na európskej úrovni. A to je určite dôležitá téma pre parlament v rámci spolupráce s ďalšími inštitúciami. Ja v mene komisie by som vám chcel povedať, že my sme veľmi ochotní spolupracovať s vami v tejto oblasti. Potom ďalší bod, spomínal pán Cashman, ktorý tu nie je. Sú tie mileniové ciele. Ja ho plne podporujem v tejto oblasti. A dôležité, aby sme využili e, to, že e, je to veľmi dôležitá téma. Viem, že pre naše rozpočty je to veľmi zložité, zabezpečiť tie záväzky. Tie záväzky ako také na úrovni rady sú dobré. Je tu spoločný list s pánom Van Rompuyom, ktorý pošleme kolegom na úrovni G20, kde spomína práve tento problém. My informujeme mene Európskej únie a zohľadňujeme záväzky, ktoré prijali jednotlivé členské štáty. Spomíname to, k čomu sa zaviazala Európska únia, aké cieľe chceme dosiahnuť v rámci milenových cieľov do roku 2015. Toto je malo byť možné dosiahnuť, ak budú spolupracovať všetci partnery. Toto, toto prenesieme tiež na G20 v Kanade tento víkend. Viacerí z vás sa pýtali na tie stresové testy. Si myslím, že to, tá informácia o tom veľmi pozitívna to dobré v rámci prípravy na summit v Toronte. Je dôležité obnoviť dôveru v Európskej banky a v výhľady európskej ekonomiky. Európska rada sa zameriava na ten presný rozsah tohoto, tohoto kroku. Diskutuje, diskutuje sa to s príslušnými aktérmi a diskutuje sa o tom s dohľadnými orgánmi nad európskymi bankami. Sú tu národní je tu národný dohľad a diskutuje sa o tom s ministrem financí. Rozhodnutie sa príjme v najbližších dňoch. Komisia zohráva veľmi dôležitú úlohu v rámci tejto prípravy a chceme zabezpečiť to, aby sme boli čo najreprezentatívnejší a musíme zohľadniť samozrejme aj časový rámec, ktorý si taká zverejnenia výsledkov. Malo by to byť niekedy v júli a samozrejme je dôležité, aby to bolo vyvážené. Chcel by som povedať, že tie výsledky by mali zohľadniť aj e, udalosti, ktoré sa týkajú štátnych dlhov. E, budeme o tom informovať, zameriame sa na tlaky, ktoré sa e, vyvinuli na štáty, ktoré sú zadlžené a budeme o tejto téme informovať a bude to zapojená komisia, zúčastnené strany a najbližšie kroky, ako som spomínal, sa príjmu v najbližších dňoch. Potom tu bola ešte ďalšia téma a síce Mexický záliv a únik ropy. Bolo to včera, kde som sa stretol so šéfom BP, povedal, že konajú tak, ako, ako by zodpovedalo tejto ekologické katastrofe. Vo všeobecnosti je dôležité, aby sa táto firma, ako aj celý celé odvetvie poučilo. Je nutné vyvinúť všetky kroky na to, aby sa vykonali potrebné kroky, ktoré budú garantovať ochranu životného prostredia ako aj zdravia občanov. V súčasnosti sa zoberieme revíziou príslušnej európskej legislatíve, sme mohli predísť podobnej kríze. Uskutočilo stretnutie s zastupcami baltických štátov, kde Fínsko spomínalo, aké boli dopady pre prípad, že by nastala ekologická katastrofa takéhoto druhu v Baltickom mori, čo by sa konalo v takej situácii, musím vám povedať, že na tom pracujeme. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme sa neunáhlili, aby to rozhodnutie bolo vyvážené, vyzreté. Samozrejme, nie je možné garantovať 100% istotu, dôležité je zohľadniť tie praktiky odvetvia ako takého a komisia neváha navrhnúť zmeny, ak to bude nevyhnutné, ak vy, takéto, takáto potreba vyplynie z výsledkov skúmania udalostí v e, Mexickom zálive. Budeme o tom diskutovať s príslušnými orgánmi a štátnymi orgánmi sú to zapojení viacerí mini, e, komisári ako Georgieva, Potočník a Oettinger a oni sa keď to téme stretnú tento týždeň. Ďalej tu diskutujeme o spolupráci s MIC a diskutujeme s EMZOV a ďalšími. Toto boli určité príklady iniciatív, na ktorých pracuje komisia. A tu sa dostávam poslednému bodu, ktorý spomínal pán Mário. Máro, chcel by som upezpečiť jeho, ako aj parlament, že samozrejme komisia vykoná všetko, čo je v jej silách, v duchu dobrej spolupráce so všetkými ďalšími inštitúciami, lebo ako som už povedal, povedal som to na inom stretnutí, áno, komisia je vlastne hospodárskou v tých veciach, ktoré boli presunuté od členských štátov na Európsku úniu. Samozrejme, my musíme spolupracovať so všetkými inštitúciami. Európska rada zohráva veľmi dôležitú úlohu, je to súčasťou zmluv a my spolupracujeme. Je tam na, na zadaní rady prítomný aj predseda komisie, takže je to v duchu partnerstva a takto môžeme zabezpečiť to, aby náš projekt ďalej fungoval. Chcem sa poďakovať tým členom Európskeho parlamentu, ktorí boli takto trpezliví. Toto je tá odolnosť, tá vytrvalosť, ktorú potrebujeme pre našu ekonomiku. Ďakujem pekne. Thank you, president. Thank you, colleagues. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Končím rozpravu, končím zasadanie. Ďalšie zasadanie sa uskutoční o 12 dní, 5. júla v Štrásburgu. Ďakujem pekne.